Good morning, colleagues. Um, we be... Dobré ráno, kolegovia. Začnem prijatím programu. Nasledovné zmeny by som vám rád avizoval. 16. bod, ako vidíte, prítomnosť komi- e, komisára Avramopulosa, zodpovedného komisára, ktorý k nám prehovorí o recipročnom poskytovaní víz. To bude ale o 9 namiesto o 11. čo bolo pôvodne plánom. Takže tie body 3 až 10 budú prebiehať od 11. až hodiny. Takže v tomto, v tomto ohľade si prosím aktualizujte program. Takisto bod 22 bude skôr než bod 21. Ak nemáte námietky k týmto modifikáciám, tak prijímame program v tejto zmenenej forme. Pokiaľ ide o tlmočenie, e, malština, gelik a kochrovačtina nebudú k dispozícii. Máme tu nomináciu spravodajcov. EKR e, nominovali svojho spravodajcu, k, k, pokiaľ ide o povolenia k pobytu. Takisto pán Ježek za ALDE bol nominovaný ako spravodajca k stanovisku o absolutória na finančný rok 2015 Europol, Eurojust, Frontex, Agentúra pre základné práva, CEPOL, EASO a tak ďalej. Podporujete tieto odporúčanie? Áno, ako vidím. Máme elektronické hlasovanie krátke dnes tiež o 10.40, takže ak by ste prosím mohli mať pripravené elektronické hlasovacie kartičky. Ak ste pripravení, prejdeme k podstatnému samotnému bodu, e, bodu 16 programu. Mám tu veľkú čest e, privítať tu pána komisára Avramopulosa. Dnes sa zúčastní aj vypočutiu k Schengenu popoludní bude na takej hutnejšej schôdzi, kde budeme hovoriť o týchto témach, ale teraz v tejto chvíli, Dimitris, chceme s vami diskutovať e, otázku e, recipročného e, udelovania víz. Ako viete, víza na cestovanie do USA, Kanady, ale naopak to platí pre európskych občanov, ale Kanadenia a Američania ne, nepotrebujú tieto víza u nás. To je dosť dôležité, u, veľmi súrna téma. Pripomínam, e, predošlé rozpravy 12. apríla namiesto, aby sa prijala, prijal delegovaný akt. Komisia odprezentovala kom, oznámenie 20. apríla sa to diskutovalo na základe rozhodnutia koordinátorov LIBE z 10. mája som 7. júna písal komisárovi, kde som indikoval, že je tu povinnosť prijať delegovaný akt v smysle nariadenia 539-2001, kde sa dočasne pozastaví vyňatie z vízových požiadaviek pre občanov tretich krajín. 13. júla Komisia predložila ďalšie oznámenie, pokiaľ ide o situáciu e, absentujúcej reciprocity. 13. 31. augusta Olivier Onidi, e, zastupca generálneho riaditeľa DG Home, prezentoval nám túto problematiku vo výbore e, LIBE. 13. septembra na zasadnutí koordinátorov sme sa rozhodli prizvať, pozvať pána komisára Avramopulosa a chcem ho teda požiadať, aby reagoval na tieto otázky. A následne dám slovo i pánu Diazovi Demerovi i ďalším prípadne e, prítomným rečníkom, ktorí majú záujem. Nech sa páči, pán komisár. Ďakujem, Klod. Vážení poslanci. Ďakujem za to, že ste ma pozvali, aby sme e, sa rozprávali o tejto zložitej problematike. S vašou pomocou určite nájdeme e, riešenie. E, k tomu je dôležitý dialog. Som totiž presvedčený, že všetci sa zhodneme, že otázka je to veľmi citlivá. Táto reciprocita v vízových otázkach s USA a Kanadou na jednej strane súvisí s nediskriminačným prístupom k občanom EÚ, na druhej strane tu ide o účinnosť našej stratégie. Mám tu na mysli to, že budeme dávať prioritu stratégii, aby sme hľadali riešenie, ale nevstupovali do konfliktu s negatívnymi dopadmi pre všetkých. Poznám vaše očakávania e, vzhľadom na e, pokrok. Začnem Kanadou. Uvedomujete si určite moje úsilie v tejto veci. Pre mňa je to veľmi dôležité bolo to jasná príležitosť pre konštruktívny dialog. Viete, že tá otázka súvisí s Bulharskom a Rumúnskom s podpisom e, obchodnej dohody a strategického partnerstva. Podpis týchto dohôd je hlavným cieľom budúceho samitu EU-Kanada 27. októbra. Diskusia na tejto politickej úrovni začala pred pár mesiacmi. Stretol som sa s pánom McCallumom, ministrom za Kanadu, a hľadali sme riešenie. V júli poprvýkrát Kanada slúbila e, časový rámec pre vízovú problematiku. Teraz sme veľmi blízko k dosiahnutiu cieľa. Intenzívny dialog prebieha so všetkými zainteresovanými na najvyššej politickej úrovni. Možné politické riešenia sú pred nami. Som presvedčený, že čoskoro nájdeme riešenia. Verím, že pokrok, ktorý vnímame s Kanadou, ukazuje, že náš prístup bol správny. E, trpezlivá diplomacia, Eh, odhodlanosť a angažovanosť všetkých zainteresovaných môže priniesť výsledky. Pozastavenie eh, tohto vízového režimu môže priniesť svoje ciele. Presvedčený som, že ak by sme vnúcovali Kanaďanom víza, bolo by to len kontraproduktívne. Prejdime k USA. Naďalej diskutujeme s partnermi v USA. V tomto štádiu budem, musím s vami hovoriť úprimne. Pred novembrovými prezidentskými voľbami neočakávam veľké zmeny. A určite chápete prečo. Musím zdôrazniť, že túto otázku budeme určite prioritizovať s vládou a kongresom. Nejde tu o nedostatok e, vôle plniť si záväzky a zastávanie našich otázok, ale ide tu o timing. Naša stratégia sa nemení. E, podobne ako u Kanady, nechceme byť e, kontraproduktívny. Chceme sa angažovať a e, trpezlivo e, rokovať. Úloha e, Kongresu USA je tu rozhodujúca. Rozšírenie vízového programu z USA nebude môcť nastať bez legislatívnych zmien. Terajší kongres by jednoducho neprijal zmena toho, zmenu vízového programu pre zostávajúcich 5 krajín. Naďalej sa bude tá téma e, e, riešiť, kedykoľvek sa stretávame s členmi kongresu. Je to spojené úsilie EÚ. Poviem to jasne Komisia by neváhala prijať príslušné zákony, ak by sme vedeli, že by to poviedlo e, k, pre, e, k, e, k pozastaveniu vízovej povinnosti pre všetkých občanov EÚ. Vieme, že dopad by bol presne opačný. Dokonca i prijatie delegovaného aktu komisiou by ohrozil celý program vízového režimu z USA. Poviedlo by to k znovu zavedeniu, pravdepodobne, víz pre všetkých eh, európskych občanov cestujúcich do USA. Milý Claude, vážení poslanci, komisia sa, sa drží zákonov. Máme však povinnosť vás informovať ako spolu zákonodorca, cu, o negatívnych dopadoch implementácie našich pravidel. Tieto dopady pocítia naši občania a EÚ ako celok, pokiaľ ide o naše strategické vzťahy. Chceme úzko spolupracovať, aby sme dosahovali všetci výsledky, ktoré potrebujeme. Plná výzva reciprocita pre všetky členské krajiny. Opätovne ďakujem za možnosť diskutovať s vami o tejto téme. Ďakujem. Ďakujeme, Dmitris. Mnohí chcete pohovoriť, chápem to, tejto dôležitej a citlivej téme. Pán Diaz de Mera e, ako prvý, ako pôvodný spravodajca. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. srdečná eh, vďaka aj vám, pán komisár, za to, že ste dnes tu v našom výbore. I za to, že eh, hovoríte o téme, ktorá je taká zložitá. Vážim si vašu otvorenosť, vaše jasné slova. Určite budete pozorne načúvať spravodajcovi a jeho názorom, ktoré sa kryjú s názormi celého parlamentu. Ako pán komisár viete, rozpráva, ktorá dnes prebieha, je opakovaním toho, čo sa udialo 20. apríla a 21. októbra. Komisia nezmenila pozíciu. Určite je tu mnoho e, potiaží, avšak platí tiež, že sa tu e, dá konštatovať jasné neplnenie. Verím a v to, že pán komisár Avramopoulos nad rámec e, vysvetlení, ktoré nám tu dnes poskytol, povedal, že má pozitívne očakávania voči Kanade a očakáva vyčkávaciu pozíciu voči USA. E, dôležitý je tu diplomatický tlak. Ide tu o procedurálnu otázku. To je jasné. Nejde tu o obsahové otázky. Ako som to vždy bol hovoril. Nejde o to, aby sme diskutovali o tom, či teraz hmm, nám chýba obojstrannosť pri e, oslobodení od vízovej povinnosti. Ide o nariadenie 539 e, e, a tu idú, sa spájajú kompetencie i rady a parlamentu. Pa parlament je veľmi zodpovedný od mája prebehli vo výbore dve rozpravy, dve diskusie s koordinátorom koordinátorov a dve bilaterálne rozpravy s komisárom. Chcem vám poďakovať za vaše slova vysvetlenia k opatreniam, ktoré komisia implementuje, aby dbala na to, že e, oslobodenie od vízovej povinnosti je obojstranné. Výsledok bilaterálnych zasadnutí z minulých týždňoch sú veľmi dôležité. Vždy je veľmi dôležité opakovať. Dôležité je e, vyvíjať tlak v diplomatických e, vzťahoch, aby sa našlo riešenie v týchto otázkach. Paralelne k tomu sa musí používať aj článok 1.4 nariadenia tu komisia e, má záväzok 24 mesiacov po ohlásení e, absentujúcej e, obojstrannosti vydať delegovaný právny akt. Tu nie je žiadna manevrovacia plocha, to žiada v svojej správe zo 16. septembra 2015 a aj E, súdny dvor, Európsky súdny dvor. Ešte dve veci komisia by mala vyhlásiť. E, to sa ale vo vašom posudku nehovorí. Komisia tak učinila, táto otázka je veľmi komplexná. Ja si myslím, že výbor, respektíve ide tu o kompetencie, ktoré vykonáva komisia, ale komisia tieto kompetencie nemá mať. Tie sú totiž kompetenciami rady a parlamentu. Do tej miery tu ide vlastne o medziinštitucionálny problém a komisia tu naozaj musí e, plniť svoju úlohu ako ochranca zmluv. Preto vyzývam pána komisára, a to celkom dôrazne, Eh, aby eh, sa implementovalo eh, nariadenie, aby sa vydal delegovaný, delegovaný právny akt a aby my a parlament ako spolu zákonodarcovia sme sa vyslovili k politickým dopadom a oprávnenosti možného pozastavenia obojstrannosti. My ako spoluzákonodarca musíme zohrávať túto úlohu. To je úloha parlamentu a rady. Ak tak nebudeme činiť, čo nám zostáva na implementáciu zákona? Myslím si, že cesta, ktorá sa nám tu načatá, je jasná. Ale to vám myslím, nemusím tu vysvetľovať. Chcem ešte raz zapakovať, že som priateľom Spojených štátov a nechcem, aby sme tu mali eh, E, vízovú povinnosť pre túto veľkú krajinu. Myslím si však, e, že spoločne Kanada a aj USA e, uvoľnenie víz pre Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Cyprus a Grécko realizujú, by mali realizovať. Želám alebo vážim si vašu prácu, pána Varmopoulos Vážim si tiež vyváženosť, pokiaľ ide o stratégiu a diplomatický e, um. Ale že, e, práve v zmysle stabilitu kongresu v USA si želám, alebo myslím si, aby sme naozaj e, naozaj tú vízovú povinnosť pre, US, pre občanov USA, aby sme tak rozhodli. Kongres je tu na to v USA, aby tú obojstrannosť implementoval. Oslobodenie od víz pre všetkých 28 členských krajín EÚ, aby sa uložilo. Je dôležité, aby v legislatívnom e, zmysle sme sa tiež pohli a aby aj v kongrese USA k tomu došlo. A teraz e, k následkom. Tie treba e, posúdiť ale komisia, pretože komisia je dôležitou súčasťou komplexnej štruktúry Európskej únie. Komisia musí zabrániť škodám a zmierniť následky. A komisia musí plniť zákony, pretože ona je strážkňou zmluv. Ja som to povedal už vtedy a hovorím to a opakujem to aj teraz. Je to skutočne veľmi dôležitá eh, téma pálčivý problém, ktorý treba vyriešiť a komisia musí konať. Musí implementovať zákony, e, musí implementovať nariadenie 539 a musí postupovať e, diplomaticky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Myslím, že vaše stanovisko je úplne jasné. A teraz slovo dostane pani Sipel. Ďakujem pekne, predseda. Ja som pánu Diazovi Demerovi veľmi vďačná za jeho podrobnú prezentáciu, s ktorou súhlasím, či sa týka otázok, eh, otázky eh, následkov a dôsledkov. A preto sa vyjadrím stručne. Ja mám veľké obavy z toho, aké signály vysielame eh, tým, ako riešime túto otázku. Máme jasnú dohodu medzi inými s Kanadou a s USA, s jasným časovým horizontom, že vzájomne umožňujeme bezvízový styk a nikto to nedodržiava. Oni to jednoducho nerobia. A komisia a potom váha, možno aj ďalší, vydať delegovaný akt, aj preto, že by to mohlo mať následky. A ako povedal pán Diaz de Mera, a tak my samozrejme nechceme žiadať vízovú povinnosť pre všetkých občanov USA alebo Kanaďanov. Nevieme, či tento mesiac ešte bude prijatá dohoda. Nie, naopak, Američania nie sú až takí zdržanliví. Oni sami nedržujú svoje prísluby, nám teraz hrozia, že zavedú vízovú povinnosť pre všetkých 28 členských štátov a myslím, že tu nemôžeme uh, sa tváriť, že nebudeme reagovať, alebo že by to mohlo byť eh, nebezpečné, pretože ak to neurobíme, tak kongres alebo to iný môže povedať Európania, s tými si môžeme robiť, čo chceme, pretože ak nedodržíme dohody, nebude to mať žiadne následky. No a preto myslím, že otázka, ako budeme teraz postupovať, to bude mať dopady nielen na otázku vízovej reciprocity, ale ide aj o všeobecnú otázku dôveryhodnej spolupráce. A preto myslím tiež, že je dôležité, aby sme spravili ten krok, aby delegovaný akt bol vydaný, aby sme urobili všetko preto, aby v konečnom dôsledku bezvízový styk platil pre USA, Kanadu, ale aj pre všetkých 28 členských štátov EÚ, ale nemalo by to trvať ďalších 6 mesiacov, alebo 2, alebo 3 roky. Teraz treba, aby to išlo čo najrychlejšie. Ďakujem pekne, Birgita. Pani Hojsmanová, eh, ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, v predchádzajúcich dvoch rokoch eh, v súvislosti s nariadením 1289 z roku 2013 eh, Európska komisia hodnotila situáciu ohľadom nedostatku reciprocity vo vízovom režime situáciu, situáciu, ktorá sa týka miliónov občanov eh, v Bulharsku, Rumunsku, na Cypre, Polsku a Európska komisia mala prijať konkrétne kroky, totiž delegovaný akt a namiesto toho 12.4. tohto roka, keď vypršala lehota, komisia rozhodla že túto úlohu posunie ďalej Európskemu parlamentu a Rade. Avšak nariadenie a jeho ustanovenia sú dostatočne jasné. Pán Claude Moraes to už povedal. Komisia na prijať delegovaný akt súvisiaci e, s nedostatočnou liberalizáciou vízového režimu. No a zohľadom na to, že príslušná tretia krajina nezrušila vízovú povinnosť do 24 mesiacov od prijatia rozhodnutia. A lehota bola v apríli tohto roka. A ja sa pýtam, čo myslíte ako európsky občania, hlavne v tých dotknutých štátoch, túto vec vnímajú čo to znamená pre imič Európskej únie? Ľudia majú pocit, že žijeme v Európe, kde sú dve rôzne triedy občanov. A dá sa Európska komisia brať vážne, keď sa niečím len vyhráža, ale nič neurobí. Európska komisia má byť strážkyňou zmluv všetkých ustanovenie všetkých zmluv. Namiesto toho, aby si len vybrala, čo chce obhajovať a uplatňovať. Ďakujem veľmi pekne. Pani Hausmanová, ja som mal povedať ešte, že vy ste tieňovou spravodajkyňou. Pani Gabriel, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela poďakovať pánu komisárovi Avramu Pulosovi za jeho angažovanosť za koherentnú politiku, ktorú na spolupráci s členskými štátmi za ostatné mesiace, aby sa dosiahla plná vízová reciprocita. Zrušenie vízovej povinnosti je dôležité pre celú Európsku úniu a konkrétne pre moju krajinu, Bulharsko, pretože občania Bulharska majú stále vízovú povinnosť pri cestách do USA alebo Kanady. V júli, keď si sa pán komisár stretli s Johnom Malcolmom, tak eh, zazneli veľmi jasné vyjadrenia o tom, že snahy o zrušenie vízovej povinnosti mali byť jasnejšie a sústredenejšie. Rada by som k tomu niečo povedala. Prvé výsledky už sú viditeľné. Minulý mesiac premiér Bulharska, pán Borisov, hovoril s kanadským premiérom pánom Trudom a Kanada už pracuje na zrušení vízovej povinnosti pre bulharských občanov. V januári 2017 Kanada neakceptovať, aby občania Bulharska vycestovali do krajiny bez víz, ak v krajine boli predtým, alebo majú víza na vycestovanie do USA. A nejaký čas neskôr všetci, európsky, e, všetci bulharskí občania budú môcť cestovať do Kanady bez víz. Samozrejme s ohľadom na isté technické problémy, administratívne problémy, ktoré si možno budú vyžadovať, aby lehota bola posunutá na 18. mája, alebo teda 1. mája 2018. V každom prípade vidíme veľmi jasné, viditeľné výsledky. Súvisí to s prácou Európskej komisie, takže áno, v Bulharsku už vidíme isté pozitívne výsledky, ale aj tak treba povedať, že je veľmi dôležité, že ľudia nemajú dojem, že Európa, alebo teda majú dojem, že Európa ide dvoma rôznymi rýchlosťami a že sú tu rôzne triedy občanov. Výsledky musia byť hmatateľné a viditeľné. No a moja otázka je veľmi konkrétna a špecifická. Myslíte, že to, čo sa nám podarilo zatiaľ z Kanado dosiahnuť, nám pomôže ceste vpred a pokroku v rovnakej téme z USA. Môžete to byť ísť ako príklad, čo by sa dalo spraviť lepšie, alebo aké sú výzvy. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Gabriel. Pán Ala Haho, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Len veľmi stručne, aké sú presné požiadavky USA pre tých 5 krajín a sú a splnia, splní týchto 5 krajín tieto požiadavky v dohľadnej budúcnosti. Ja úplne súhlasím s komisárom a s komisiou v tom, že vstup do konfliktu s USA ehm, by bol veľmi kontraproduktívnym krokom a neviedol by k želaným výsledkom. Európska únia je veľmi heterogénnou, heterogénnym zoskupením krajín, a aj keď sa tvárime, že nie, tak je pochopiteľné, že Európs- e, USA to tak nevidí. Dobrou otázkou je, čo súčasná situácia robí pre imič EÚ v Bulharsku a Rumunsku a v ďalších krajinách, ale tiež sa môžeme pýtať, čo by spôsobilo pre imič EÚ v tých zostávajúcich 23 členských štátoch ak by stratili bezvízový styk z USA kvôli členstvu v EÚ. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ešte dvaja poslanci, pani Wikström a potom pán Radev. A teraz uzavrieme zoznam rečníkov. Takže pani Wikström, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán komisár, za to, že ste prišli. Ja si však myslím, že to je opakovanie toho, čo už sme urobili pred mesiacom, približne, ale nedosahujeme pokrok. Takže čo to je tento diplomatický prístup, keď vieme, že čo tu máme malo plne plniť e, články nariadenia, hlavne 1.4.F, f a totiž, že komisia mala vydať delegovaný akt. Ja chápem ten diplomatický pos, uh, pokus dosiahnuť výsledky, ale doteraz výsledky neboli dosiahnuté a úplne súhlasím s perspektívou, ktorú, ktoré hovoril spravodajca a som hrdá na to, že tento, e, táto inštitúcia Európskej parlamentu má principiálnych členov ako pána Diaz de Mero, ktorý obhajuje túto inštitúciu, obhajuje a bráni občanov EÚ a hlavne občanov piatich krajín, ktorí sa to najviac týka. Oni v tomto človeku nájdú hrdinu, ktorý neustále obraňuje ich pozíciu proti komisie v tomto prípade, čo veľmi ľutujem. A musím sa vás spýtať, pán komisár, prečo my ako EÚ neustále zaujíme pozíciu toho slabšieho. Sme silnejším hospodárstvom, máme viac občanov. Prečo by sme mali neustále ustupovať? Ja v tom skutočne nevidím žiadny zmysel. A z právneho hľadiska, ja som tiež výboru pre právne záležitosti, aj keď momentálne ma tento výbor zamestnáva najviac, a z právneho hľadiska to je jednoznačné zlyhanie konať zo strany komisie. A malo by to mať tiež právne následky. To znamená, že táto inštitúcia môže konať proti vašej inštitúcii a bolo by to úplne v súlade so všetkými zmluvami, so všetkým. No a ja, a si želám, aby sme sa nedostali do tejto situácie. Je môjim úprimným želaním, aby sme ten problém vyriešili ale tiež treba zohľadniť, že ide tu o toľko vecí o v rámci dohody z USA. Hovoríme o dohode TTIP. My sme dvoma najväčšími demokraciami na svete. A, a keď vzájomný rešpekt nie je zaručený, aké sú výhľady do budúcnosti a pre budúce dohody o obchode ja sa, si myslím a som presvedčená, že komisia by mala zastaviť len vydávanie, vydávanie oznámení a mala by začať konať v súlade s nariadením. To znamená prijať právnu zodpovednosť a realizovať dodržiava dohody. A potom my sme slobodní, nie sme tí slabší v tomto prípade a nemôžeme sa vzdať, len preto, že na nás vytvárajú tlak. To vzájomný e, záujem dosiahnu dohodu a reciprocita zaručená. Predstavte si, že by sme 5 štátov USA vylúčili a začali o nich hovoriť ako o nejakých e, štátoch druhej triedy. Ja súhlasím s kolegom Felix. V tomto prípade musíme týmto piatim krajinám a ich občanom ukázať, že ich obavy berieme vážne. Ako slovo nádeje, pán komisár Avramopoulos, začnite niečo robiť konečne. O to vás žiadam spolu so spravodajcom. Začnite konať bez ďalších oznámení a opakovaní takýchto podujatí. Ďakujem pekne a na záver pán Radev. Predtým, než slovo dostane komisia. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, no skutočne diplomatické snahy komisie sú veľmi dôležité ale trvá to už veľmi dlho. Áno, skutočne v našich vzťahoch s Kanadou je pokrok minulý týždeň. Bulharský premiér dostal informácie od svojho kanadského kolegu, že bezvízový styk bude postupne zavádzaný od roku 2017 a bude to kompletné v roku 2018. Avšak hovorca 2000, e, Európskej komisie to nepotvrdil. Čo sa týka programu bezvýzového styku pre občanov Rumunska a Bulharska na cesty do USA, myslíte, že po voľbách v USA sa, alebo môžeme očakávať nejaký pokrok, aký je časový horizont, ktorý pre nás očakávate, aby bolo jasné, aká bude americká politika v tomto ohľade. A nemyslíte, že kroky komisie sú signálom, že pre komisiu partnerstvo z USA a Kanadou je dôležitejšie ako rovnosť a rovnaké zaobchádzanie so všetkými občanmi EÚ. Myslíte, že je dôležité dodržiavať legislatívu EÚ a postaviť na prvé miesto solidaritu v EÚ namiesto ovplyňovania alebo dopadov na vzťahy s Kanadou a USA. Ďakujem pekne, pán Radev. Myslím, že pán komisár, vy sem prišli, prišli, čakali ste takéto otázky. A momentálne sa zaoberáte iste mnohými otázkami a mnohými témami a ste sa prekvapení, aký presný a konkrétny sú kolegovia v tejto chvíli. A na Libe sa už dve diskusie, na zasadnutia koordinátorov sa uskutočnili rozpravy o tomto. Pán Diaz de Mera ich navštívil. No a vy ste povedali, že dúfate, výbor LIBE sa tým bude stále zaoberať a ja vám musím povedať, že pri všetkej úcte, ktorú dnes preukázali poslanci a členovia tohto výboru, že keď sme išli do Washingtonu, tak s našimi partnermi z Ministerstva zahraničných vecí a vlády sme mali veľmi intenzívne rokovania, oni chápu, že nechceme a mať eh, viacero tried občanov. My sme jasne povedali naše, naše stanovisko. Výbor LIBE už urobil všetko, čo je v našich silách, aby sme prezentovali, čo vidíme my ako jasnú povinnosť na strane komisia. Takže dnes eh, sa vidíte veľmi komplexný názor a silný názor výboru a všetkých politických skupín je pochybnosť o tom, ja eh, musím povedať, že pre nás je povinnosť spustiť eh, postup, ktorý vytvorí politický tlak. A eh, ja myslím, že kolegové súhlasia, máme ísť týmto smerom. Chcem to povedať predtým, než začnete odpovedať, pretože takto by to malo byť. A my na to nadviažeme ešte otázku na ústne zodpovedanie, pretože pre výbor je to veľmi dôležité procedurálne a samozrejme aj z hľadiska politiky dotknutých členských štátov. Takže teším sa na vašu odpoveď. Nech sa páči. Ďakujem, Klod. Toto, to sú očakávania, ktoré sú tu vítané, sú realistické a chcem požiadať politikov, aby pristupovali k tejto téme politicky a nie teoreticky a legálne. A toto sa snažím urobiť e, od začiatku môjho mandátu. Vážení kolegovia, vážení priatelia, ja som si vypočul vaše poznámky veľmi e, pozorne a súhlasím s vašimi obavami, e, čo sa týka súčasného stavu. To sú aj moje obavy, ako som už povedal. A my vlastne e, všetci chceme to isté. Čiže úplnú vízovú recipročnosť, reciprocitu pre všetkých našich občanov, ktorí cestujú do Kanady a USA, pre všetkých našich občanov. A takisto si uvedomujeme aj právne povinnosti. Ehm, a komisia je inštitúcia, ktorá sa pridrža e, legálnych predpisov, právnych predpisov ale prerušenie e, pozastavenia vízovej povinnosti by viedlo k, neviedlo k reciprocite víz. E, naopak, a ja tomu verím, toto nie je v záujme žiadnej z inštitúcií, aby sme e, išli teda na súdny dvor a žalovali kvôli tejto veci. E, my chceme e, samozrejme vízovú reciprocitu, ale nie týmito prostriedkami. E, chceme vyčerpať všetky e, rokovacie prostriedky. Naša politická, naše politické rokovanie s Kanadou možno prinesie už čoskoro výsledky. Ja vás len prosím, aby ste boli troška trpezliví čo sa týka USA, tam musíme pokračovať v našich záväzkoch teraz aj po novembrových voľbách. Vy ste politici. Viete, aká tam, aká tam vládne atmosféra a viete, že tieto témy môžu e, byť využité, instrumentalizované pre ich e, domáce e, záujmy. Čiže prosím, aby ste vydržali v tomto úsilí. My sa nevzdáme, až kým nedosiahneme vízovú reciprocitu pre všetkých našich občanov. V súčasnej situácii v USA, a k tomu sa chcem vrátiť, sú tam voľby, nemáme žiadnu šancu na úspech. A to vám poviem úplne otvorene. Ehm, prijatie delegovaných aktov by hneď viedlo ešte predtým, než Európsky parlament by prijal pozíciu, by viedlo k prirušeniu um, pozastavenia vízovej povinnosti pre všetkých občanov. A takisto aj v prípade Kanady. My máme veľmi silné dôkazy, že ak uh, príjmeme delegované akty, bolo by to kontraproduktívne proti, um, kvôli politickému procesu. Takže, Mária, Kanada v spoločnom vyhlásení sa zaviazala, že bude pracovať spolu s nami na e, plnej e, vízovej reciprocite. 11. júla teda to ministerské vyhlásenie z 11. júla nemôže byť ešte jasnejšie. Slúbili, že sa znova stretneme v jeseni a e, budeme hovoriť jasne Eh, čo sa týka zruženia výsovej povinnosti pre Bulharsko a Rumunsko. Ešte nemôžem úplne potvrdiť tie dátumy zavedenia, ale naozaj eh, mám nádej, že budem mať dobré správy z Kanady už čoskoro. Možno už na, na budúcom stretnutí. Čo sa týka USA, budeme pokračovať v rovnakej stratégii eh, s rovnakým odhodlaním. Čo, čo pove, k tomu, čo povedal pán Hala, aho. Vy ste položili otázku ohľadom obáv um, USA. Žiadny z piatich členských štátov, ktoré potrebujú víza pre USA, nesplnilo tie 3 zamietnutia víz, ktoré spomenuli USA. V roku 2015 tie um, tie čísla boli takéto. Polsko 6,5%, Bulharsko 17,3%, Rumúnsko 11% a Chorvátsko 5,3%. E, e, keby mali dostať tieto štáty pozostavenie vízovej povinnosti, kongres by musel zmeniť e, zákon. Čiže kongres naozaj vôbec toto nechce urobiť a to viete k tomu, čo povedala Cecilia. My sme naozaj toho urobili veľa. Um, viete, tlačíte na nás, robíte to tu aj mimo a mne sa to páči. Uh, v posledných rokoch komisia pracovala na tom, aby európske občania mohli cestovať čo najslobodnejšie. A pripomínam vám, že to rozšírenie v roku 2004 Eh, prinieslo do únie mnoho prípadov, eh, kde absentuje reciprocita. V roku 2005 18 členských štátov zo Schengenu eh, mali vízové požiadavky z 8 tretich štátov. A teraz máme 5 členských štátov, z dvoch tretich krajín, teda dve tretie krajiny tam robia problémy. No a reciprocita E, bola vždy na prvom mieste v politickej agende. Samozrejme, budeme pokračovať v tejto práci a budeme pracovať až dovtedy, keď všetky prípady, kde nefunguje reciprocita, budú vyriešené. Teraz jedna politická poznámka. Áno, máme právnu zodpovednosť. Máme aj politickú zodpovednosť E, mus, máme zodpovednosť, aby sme zabezpečili pozastavenie vízovej povinnosti pre všetkých e, občanov EÚ. To je veľmi jasné. Ale ja si e, uvedomujem a verím na vedomie vaše pozície. snažili sme sa, snažil som sa teda vysvetliť, čo robíme. A Eh, chcem sa rozlúčiť tým, že poďakujem Klodovi za túto veľmi jasnú, otvorenú a konštruktívnu výmenu názorov. Líbe eh, výbor Líbe je, považujem za môj výbor a slúbujem vám, že budem eh, vás informovať o všetkých pokrokoch na všetkých úrovniach a ďakujem, že sme mohli dnes spolu diskutovať o tejto téme. Ďakujem. ďakujem, eh, pán komisár. Eh, ešte Sofie. Ak som to dobre pochopila, môžeme to zhrnúť tak, že odmietam pokračovať v mojich povinnostiach ako európsky komisár, pretože moje politické presvedčenie um, má väčšiu hodnotu ako právo a zhodno, vážim si diplomatické vzťahy ako európskych občanov. Dobre som to pochopila? A ak áno, a ak odmietate pokračovať vo vašej práci, tak súhlasím s kolegyňou Wikstromovou, že Európsky parlament uh, bude um, môcť toto posunúť na súd. No, Nikto tu nehovoril, že to tak bude. Monika? Ak máte ešte jednu chvíľku, ak máte teda ešte chvíľku, aby ste odpovedali, myslím, že eh, pán Diaz de Mera sa môže ujať slova ako spravodajca. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, áno, my tu e, vedieme politickú diskusiu, ale povedal som už predtým, že je to aj mm, procesná diskusia a ja to, čo ste povedali, môžem shrnúť takto. My naozaj budeme nastojiť na našich požiadavkách, budeme na nich pracovať. Povedal to aj pán predseda, pán poslanec Moreš. A musíme skrátka žiť s touto mm, vecou, s touto skutočnosťou a to skutočnosťou je tlak parlamentu vyvíjaný na komisiu. Čo sa týka úmyslov amerického kongresu, tieto úmysly sú nekompatibilné s úmyslami Európskeho parlamentu. Čiže ja to vidím e, zo strategického pohľadu asi tak, že toto je stratégia, ktorá e, je pozitívna. E, vyhlasujem teda, že máme takúto stratégiu a vyzývam vás, aby ste e, začali s tým delegovaným aktom a uvidíte, čo bude robiť e, kongres e, USA. Ale začnite s tým delegovaným aktom, pretože toto je váš nástroj, toto je zásadný nástroj pre rokovanie. A oni potom budú musieť urobiť nejaký krok a budú musieť konať, lebo tu bude táto hrozba. A mm, dobre môžu povedať, že zavedú víza pre všetkých 20, 28 štátov. O tom sa bude potom diskutovať v komore. A toto vlastne vyvolá ten delegovaný akt. Takže začnite, zavete ten delegovaný akt a uvidíme, čo sa bude diať potom. A potom e, e, sa, sa kongres rozhodne. Ale hovorím, aby ste zavedli ten delegovaný akt. My toto žiadame a sme k tomu odhodlaní. A v tomto prípade e, budeme súhlasiť s vašou diplomatickou e, aktivitou. E, áno, ďakujeme. Prepačte, že sa predložilo toto zasadnutie, ale ja by som chcel zakončiť túto procedurálnu otázku a chcem povedať, že Ehm, komisia začala s touto procedúrou a ehm, samozrejme politická procedúra má svoj zmysel. A pán Diaz de Meras povedal, že ak chcete tu nechať dobrý dojem, tak ehm, začnite s tým delegovaným aktom a toto vlastne žiadame. Určite jasne viete, čo chce náš výbor. Môžete eh, toto počuť aj na plenárke veľmi presne. Chápeme eh, politické stránky a takisto chápeme aj procedurálne povinnosti. Eh, myslím si, že nikto to nepovedal lepšie ako pán Diaz de Mera. Pani Intveld povedala, že je tu povinnosť vašej strany a myslím si, že um, toto je pochopiteľné. Chápeme aj zraniteľnosť tých dotknutých krajín, čiže e, tu je úplný súhlas, ale prečo nespustiť túto procedúru? To by som chcel zdôrazniť. E, chcete ešte niečo povedať? No, e, spýtaj sa politika pred mikrofónom, aby niečo povedal. Ja by som chcel predniesť jednu prozbu. Tlačte na nás, aby sme mohli argumentovať pred mm, USA. Ďakujem za túto diskusiu. Mr. Nagy is on his way, so we have to wait one minute. Okay. Colleagues, um, we have the point. Vážení kolegovia, teraz máme pred sebou bod 11. Pán spravodajca eh, je na ceste, bude tu za chvíľu. Takže dáme si takú jednominútovú pauzu. Ďakujem. Kolegovia, eh, tí, ktorí sa chcete zúčastniť diskusie, prosím, posaďte sa. Pôjdeme na bod 11. A situácia eh, v, ľudský, v ľudských právach v Európskej únii v roku 2015. Spravodajcom je pán Jožef Naď. A ja to len uvediem budeme hovoriť o pozmeňovacích právach. Je to správa o situácii ľudských práv v EÚ. Ako viete, je to kľúčová správa tohto výboru. Je to prierezová e, analýza mnohých tém v členských štátov a e, mnoho pozmeňovacích návrhov bolo mm, predložených a e, spravodajca eh, si vymení názory s nami, eh, názory ohľadom týchto pozmeňovacích návrhov. Čiže teraz dávame slovo hm, spravodajcovi, aby nám predložil analýzu týchto 930, 936 pozmeňovacích návrhov. Nech sa páči. Ďakujem. Najprv by som poďakoval e, všetkým kolegom, ktorí poslali tieto pozmeňovacie návrhy našej správe. Dostali sme 936 pozmeňovacích návrhov a je to dosť veľký objem. Mm, veľký čas si vyžiadal aj preklad a ja teraz ich predkladám na kompromisy. Dostali sme 111 pozmeňovacích návrhov k, e, to, k časti e, s prihľadnutím na, takže viete si predstaviť, že to je naozaj veľká práca a chcem poďakovať kolegom, ktorí e, sa pokúšajú vytvoriť kompromisy, aby sme mohli o tomto hlasovať. Čo sa týka práce a jej systému, chcem vás informovať, že um, že neberieme pozmeňovacie návrhy o témach v roku 2016. Toto je dôležité, pretože mnoho pozmeňovacích návrhov sa týka tém z roku 2016 my e, sa zaoberáme správou z 2015, napríklad pozmeňovacia správa k časti s prihľadnutím na, ide o uznenie, e, uznesenie o smernici o obchode s ľuďmi. A e, toto spomínam v návrhu správy. Napríklad, takisto neberme do úvahy prípady z Dvora pre ľudské práva, príjmem všetky užitočné pozmeňovacie návrhy, ale musíme sa vyhnúť aj duplikáciám. Ehm, pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú právneho štátu, Pani Sophie Intveld odviedla naozaj dôležitú prácu ohľadom tejto e, správy a nemáme ambíciu revidovať e, túto správu a nemá zmysel duplikovať správu e, tými pozmeňovacími návrhmi. Čiže pokúsime sa to urobiť takou, takým všeobecným spôsobom z pohľadu ľudských práv. Poz, užitočné pozmeňovacie návrhy sme dostali k e, detským právach, napríklad e, nezvestné deti a bez prievodu, a deti bez prievodu, ďalej efektívna ochrana detí, e, systém opatrovníctva, kde členské štáty zdieľajú informácie. Hovorili sme o tomto aj na stretnutí tieňových spravodajcov. Bude tam nová kapitola o digitálnych právach. Um, ako sme skonštatovali, e, je to naozaj dôležitá téma e, v našej dobe, keď e, nové technológie sú prepojené s ľudskými právami, napríklad dróny alebo šikana na nete alebo práva na súkromie na internete, alebo takisto ľudské práva na internete. Ako ste mohli vedieť toto, a vidieť, toto pokrýva mnohé oblasti. A základ, čo sa týka základných práv, nechcem sa tu rozstilovať v detailoch. Špecifické témy sú pokryté v špecifických správach. Takže prosím, pochopte, že e, týchto 936 e, pozmeňovacích návrhov nemôže, byť, e, nemôže sa dostať všetko do znenia správy. A naozaj je to veľmi ťažká práca nájsť také kompromisy, ktoré pokryjú aj myšlienky, ktoré vy nám posielate. Ale nemôžeme všetko dať do toho samotného znenia. Myslím si, že urobíme taký všeobecný obraz e, z roku 2015 ohľadom základných práv a teraz sa teším na vaše komentáre. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Množstvo kolegov by e, rado pohovorilo. Kristýne, prvá rečnička, nech sa páči. Ďakujem za túto prezentáciu. Rada by som sa vrátila k pozmeňujúcim návrhom, ktoré som so Silvigiom spolu predložila. Chceli sme len doplniť e, bohatú štruktúru tejto správy. Bohužiaľ sa nám tá správa ne, nezdá dostatočne podrobná, ale ani e, aktualizovaná. E, nám sa zdá rozhodujúce presniť Eh, otázku násilia na ženách. To je veľmi výrazné porušenie základných práv. Je to <clears throat> brutálna forma diskriminácie a to je eh, dopad nerovností medzi mužmi a ženami. Je nepriateľné akceptovať to kdekoľvek v EÚ pre celú spoločnosť i pre samotné obete. Je polutovania hodné, že ženy a dievčatá nie sú vo všetkých členských krajinách rovnako chránené pred násilím. Preto treba zlepšiť európske politiky boja proti násiliu na ženách. To sa e, dialo i v roku 2015. Ratifikácia istambulského dohovoru. E, samozrejme, tu je pokrok v rámci e, únie i členských krajín. Treba navrhnúť z dielne komisie čosi viac, menovite smernicu Treba chrániť všetky obete sexistického násilia i o osoby LGBTI. Akákoľvek je forma násilia, je neoprávniteľná za všetkých okolností. Zdôrazneme v pozmeci navrhu, že boj e, za e, dobrý prístup k ľudským e, bytostiam sa nesme vyhýbať ľudí, ktorí sú pod medzinárodnou ochranou utečencov. Administratívne prístupy k obetiam, ale i k nesprevádzaným maloletým. Predložili sme niekoľko pozmicích návrhov k dôležitému aspektu, ktorý nie je v správe a týka sa ochrany e, právneho, e, právneho stavu v roku 2015 všetky tieto veci sú aktuálne. Treba e, e, bojovať za e, stav ľudských práv, tak ako hovorila Sofia Intfeld. Európska únia sa musí postarať o to, aby sa chránili základné hodnoty a ľudské práva v každodennom živote. Thank you very much. Um, Anna Maria Corazza-Bild, please. Pani Corazza-Bild. Ďakujem pekne. Chcem oblahoželať e, kolegovi Naďovi za to, že e, tak veľa e, dobrých pozmeňujúcich návrhov a kapitul zapracoval, hlavne pokiaľ ide o práva detí. Ja ako spolupredsedajúca interskupiny pre práva detí sa veľmi teším. Podporte to, kolegovia, ako ste povedali, ide tu o zapojenie ochrany práv detí aj online zákaz profilingu práve pre, priamo cieleného e, priamo cieľnej reklamy, je to proti násilí na, deťa, na deťoch. Určite všetci to môžete podporiť. Tu by som chcel tiež povedať, že keďže tu ide o správu o základných a s nárastom extrémnych hnutí treba znova zdôrazňovať, že homofóbia, mobbing, antidiskriminizácia založená na eh, týchto postupoch nie je priateľná v EÚ. A tu chcem eh, znova zdôrazniť, že Rada a komisia, Rade a komisii, že smernica proti diskriminácii, ktorá je zablokovaná v Rade, by sa mala posunúť vpred. Toto je otázka základných práv. Táto správa môže byť príležitosťou na pokrok v otázke boja proti diskriminácii. Ďakujem. Katrina Činiči. Ďakujem, Klod. Chcel by som poďakovať e, kolegovi Naďovi a všetkým tieňovým spravodajcom za výbornú odvedenú prácu. Chcela by som mu poďakovať za to, že veľmi pozorne sledoval, um, ako už povedala pani Koraca Bil, ochranu práv detí. A potom by som chcela spomenúť ešte jeden aspekt. A to, že medzi ľudské práva by sme mali zaradiť tie práva, uh, ochrany osôb pred nebezpečenstvami webu, teda internetu. Čiže právo na povinnosť. E, právo, právo odstrániť z webu také obsahy, ktoré poškodzujú dôstojnosť. Lebo v našej krajine toto viedlo aj k samovraždám, najmä žien. Ehm, a toto e, sa týka práve maloletých, čiže detí. E, žiaľ, e, práve deti sú obeťami tzv. cyberšikany a ďalším zneužitiam, ktoré e, prechádzajú práve cez internet. Čiže chcem poďakovať za tú prácu, ktorá bola odvedená a chcem, aby sa aj táto ochrana dostala do správy <coughs> prostredníctvom pozmeňovacích návrhov. Ďakujem. Ďakujem. Silvi. Kaufmann. Pohovorím e, v mene pána Lidermulila, tieňového spravodajcu za SAD. E, prečítam to. Pán Niedermüller tvrdí, že chce poďakovať e, spravodajcovi a kolegom za pozmeňujúce návrhy. Máme ich veľa i tento rok. My sme predložili pozmenujúce návrhy s cieľom rozšíriť rozsah správy, zahrnúť viac otázok a špecifických skupín, ktoré sú systematicky opomínané. Treba spomenúť otázku e, právneho štátu. Právny štát je predpokladom pre e, zachovávanie základných práv, ako to e, tvrdí komisia a rada. Je tu mnoho otázok týkajúcich sa právneho štátu v roku 2015, hlavne v Maďarsku a Poľsku pre mňa je zjavné, že nemôžeme prijať e, situáciu o ľudských právach bez zmienky o týchto právach, o týchto otázkach. Musíme zdôrazňovať špecifické e, paragrafy o správe Intfeld. Treba to spomínať e, vo viacerých e, e skupinových e, pozmeňujúcich návrhov. Myslíme si, že chýbajú tu systematicky práva osob LGBTI, pokiaľ ide o práva týchto osob, tiež rodová rovnosť, kdekoľvek je to relevantné. Takisto násilie na ženách ako podkapitola, kde by sa zapojila otázka rodovej rovnosti. Podľa mňa je vhodné zdôrazniť otázku sexuálnych a reproduktívnych práv, hlavne v svetle nedávnych udalostí v Polsku, a vzhľadom na súčasný stav e, legislatívy o prerušení tehotenstva v Polsku či v e, Írsku. Pokiaľ ide o e, Rómov, vyškatli sme paragraf, pokiaľ ide o problematiku žobrania v uliciach, pretože to vyzdvihuje len toto etnikum, je to oveľa zložitejší fenomén a kriminalizácia žobrania nie je riešenie od, e, odsudzujeme segregáciu rómskych detí a inštitucionálovú e, formu riešení. Podľa nás je potrebné mať podkapitolu o slobode prejavu svedomia, zdôraznenie potreby ochrany slobody médií a novinárov. Nedávne e, pozastavenie opozičného maďarského denníka Nepsapačák e, je proti pravidlám e, pluralizmu. Treba zaručovať slobodu e, prejavu, náboženského prejavu, takisto bojovať proti antimoslimskej, antisemickej diskriminácie. To je rozhodujúce na zmienku v tejto správe. Po včerajšom tieňovom zasadnutí musím povedať, že sa teším na konštruktívnu rozpravu a prácu na kompromisoch, hoc cesta pred, náma, pred nami zostáva ešte dlhá. Vynechal som niekoho a tak sa vrátime k spravodajcovi pánu Naďovi. Ďakujem vám, kolegovia, za vaše komentáre. Myslím si, určite vidíte, že je to veľká problematika, široká problematika. Naozaj bude to tvrdá práca nájsť s tieňovými spravodajcami, nájsť miesto pre všetky názory. Rád by som poďakoval tým, všetkým tým pozmenujúcim, e, za všetky pozmenujúce návrhy. Už som spomenul e, jednotlivé činnosti. Radi by sme sa zamerali na určité otázky, ktoré nie často sú pokryté inými správami i ďalšie problémy, ktoré sa dotýkajú len čiastkovo, ak sú tu osobitné body v roku 2015, Vidíme vo všetkých eh, v tých všetkých kapitolách, hlavne tej o deťoch, že sa na to zameriavame. Verím, <coughs> že to eh, zvážite. Určite zapracujeme právny štát, Nechceli sme ísť cestou obviňovania konkrétnych vinníkov. National politics, but I think uh, it is much... Určite na, naj, na najvyššej úrovni túto politiku treba riešiť a treba povedať veci vo všeobecnosti. Children, I... Pokiaľ ide o žobranie detí, Nemôže to byť. Ide tu o vinenie rómskych detí. Túto otázku musíme diskutovať. Vidieť to i v tomto meste, v každom meste. A nesúvisí to s etnickou príslušnosťou. Je to zneužívanie detí. A keď hovoríme o právach detí, Nemôžeme zatvárať oči, pretože by sa to mohlo dotknúť toho či onoho e, etnika, či tej či onej národnosti. Nemyslím si, že to je dobrý názor, ale môžeme o tom hovoriť, o tejto otázke na zasadnutí s tieňovými. Ďakujem teda a tešíme sa. Okay, thank you. Um, the vote in Libya is scheduled for the 17th. Hlasovanie bude 17. novembra tu vo výbore. Teraz e, dali by sme prestávku do 10.40, krátka prestávka. Juan Fernando, ty chceš niečo povedať po fakticky? Je to vlastne faktická poznámka? Možno. Teraz by sme mohli mať prezentáciu e, trialógu e, k vízovému e, zákonníku predtým, než budeme hlasovať, pretože sú tu poslanci, tieňoví spravodajci, ktorí musia potom odísť na iné stretnutia. Pani Valero, jej sa to týka, ona musí ísť aj na ďalšie, neskôršie stretnutie, ale rada by bola pri diskusii o, e, o situácii k vízovému režimu, k vízovému zákonu ak všetci súhlasíte, môžeme využiť ten čas efektívne takto, týmto spôsobom. Ďakujeme za návrh. Juan eh, Fernando rád ten čas takto vyplním. Prepačte, ak ste chceli ísť na kávu. Okay, I wanted a coffee. Ja osobne som chcel kávu a prestávku, eh, pripúšťam to. Napriek, naopak budem ale robiť eh, E, urobím si svoju prácu a prejdeme teda k tomu bodu, bodu a to je bod číslo 4 a to je prezentácia aktuálnej situácie v trialógu. 16. marca sme o tejto správe e, hlasovali vo výbore. Spravodajcovi sme dali mandát, aby rokovali, pokiaľ ide o dohodu v prvom čítaní. Rokovania sa začali s holandským, za holandského predsedníctva pokračujú počas slovenského slovodom na úvod e, spravodajcovi a potom komukoľvek, kto by rád pohovoril. Juan Fernando, Fernando, ty si teda prvý. Ďakujem za pochopenie kolegovia, za to, že môžem e, mať túto krátku prezentáciu. Určite si uvedomujete, že to je dôležitá legislatíva, dôležitá zložka a dôležit, dobrá možnosť e, aktualizovať vízový zákonník. v zmysle relevantných článkov v oblasti e, bezpečnosti, e, v zmysle zmluv. Mali by sme mať spoločnú vízovú politiku, spoločný vízový zákonník, ako aj spoločné spravovanie vonkajších hraníc EÚ. E Tým sa môže zabezpečiť voľná cirkulácia osob z tretich krajín. Po iniciatíve komisie s, e, tu vlastne prešlapujeme, je tu nedostatok politickej vôle rady aby sme pokročili smerom ku kompromisu. To znamená, zažili sme nedostatok politickej vôle, aby, sme, aby, mali komprom- aby sa urobili kompromisy s Európskym parlamentom, pokiaľ ide hlavne zasadnutia trialógu. Práve včera sme mali stretnutie so slovenským predsedníctvom za účasti komisie. Matias Rúte ako, Matias ako generálny riaditeľ bol prítomný. Celý ten, celá tá zložka sa prešla, venovali sme pozornosť humanitárnym vízam, potom sme prešli k diskusiám o o všeobecnom uľahčení a spolupracovaní s krajinami, ktoré naozaj chcú sa dohodnúť na readmisii s členskými krajinami EÚ. Potom sme prešli k diskusii o delegovaných, implementovaných a právnych aktoch, potom eh, povinnej reprezentácii E, navrhovaných e, formách uľahčenia a tiež e, viac nás, mechanizmus viac, viac celých vstupov. V žiadnej z týchto kapitol sme nevideli pripravenosť ísť našim smerom. Preukázali sme ochotu kompromisov prejsť od pôvodného e, stanoviska, ktoré vy, vyjadrili tieňoví spravodajcovia, teda pozícia výboru. Prešli sme ich smerom. Neboli sme však svetkami žiadnych signálov od nich, aby sa šlo našim smerom. Ak toto by bol jediný spôsob, jediný príklad, kedy sa to udialo poriadku, ale to jediný prípad nie je. Je tu množstvo e, prípadov, kde e, to prešlapuje. Te, my sme teraz zákondárcovia. Nie sú to len oni. Bolo to tak po o, od Lisabonskej zmluvy. Sme spolu zákonodárcovia. Nám ide o legislatívu, ktorá sa ale nedie. Ja by som len dodal, aby ste si uvedomili vážnosť situácie, že nejde tu o humanitárne víza. My, Európsky parlament, máme právo hovoriť o humanitárnych vízach, pretože to bolo pretože sa uskutočnilo viacero hearingov, eh, kde sme si vypočuli eh, zástupcov MVOčiek, humanitárnych organizácií, cirkvy, eh, právnikov, zástupcov občianskej spoločnosti, ktorých zaujíma tragická dimenzia humanitárnej krízy, ktorá sa deje v EU, my ju nazývame utečenská kríza, ale nie je to len o humanitárne výzva, ktoré nie sú ochotní prijať, oni nie sú ochotní na cestu ku kompromisu, uh, liberalizácii, zast, e, a, povinné zastupovanie, čo zjednodušuje otázku víz pre mnohých ľudí, definícia blízkych príbuzných e, a o vízach na viacnásobný vstup. No, takže keď rada komisie neustúpia, tak nebude žiadna legislatíva, pretože musia pochopiť, že na to, aby bola legislatíva prijatá, tak potrebujú naše spolurozhodnutie, naše zapojenie do legislatívneho procesu. A ak to nechápu, je len v tomto prípade, ale vo viacerých dôležitých otázkach vrátane azylového balíčka, vrátane šengenskej revízie, tak nebude žiadna legislatíva do hľadnej budúcnosti. To znamená, že koncom tohto mandátu nás čaká úplná katastrofa a vy to malo zaujímate, pretože je to celá európska vec, ktorá sa stráca nám pred očami. Ďakujem, ďakujem pekne. Jedna ti ideme na bodu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som chcela podporiť našu spravodajcu, pretože je to aj môj názor. Ja od rady nemám žiadne reakcie. A toto nie je jediný prípad. Na... Situácia je v trialógu v otázke eh, mechanizmu prerušenia. No a jediná reakcia je, že oni povedia, už máme národné víza, môžete použiť to. Avšak to nefunguje. No keď vieme, že to nefunguje, že žiadna krajina to neuplatňuje a nepoužíva, tak niečo s tým treba urobiť. Takže ja som chcela podporiť spravodajcu. Na zasadnutiach trialógu je veľmi dôležité, aby sme boli tiež silní, pra, presne preto, čo povedala rada. Nechci kompromis, oni chcú, aby sme boli niekde inde, neboli proti všetkému, takže ale my sme spoluzákonodarcovia, takže to treba, aby si rada uvedomila. To je jediná vec, ktorú som chcela k tomu doplniť. Ďakujem pekne. Za EPP pán Becker, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rád skonštatoval to, čo som zdôraznil už viackrát aj v osobných rozhovoroch, že až do dnešného dňa Ja, ja som ani raz sa nevyjadril a nezasiahol do rokovaní, do vedenia rokovania spravodajcu. A myslím, že to je lojálnosť. Avšak situáciu na trialógu vnímam úplne inak ako spravodajca. Áno, ja uznávam, že rada neprejavuje veľkú ochotu aby humanitárne vízum v nejakej podobe bolo zakotvené. To sa to definuje v kompromise parlamentu rady, ale to je samozrejme prirodzené, e, pretože rada opravnene argumentuje to, čo my neustále zdôrazňujeme, ale v trilógu to doteraz nebolo témou, no totiž, že humanitárne vízum môže byť eh, v súvislosti vízového kódexu, ktorý sa zaoberá turistami a umelcami. A to je to jediný bod, eh, kde rada konala odpor, ale v žiadnych ďalších otázkach ne, nevidím žiadne odmietanie, ale rokovaciu taktiku ktorá je samozrejme logická. Ak to viedol už rokovanie na triológu, vie, že sú to úplne, to je úplne bežná taktika, že niektoré e, body, niektorým bodom pristupuje sa zdržanlivo. A, e, a takto je to v otázkach viacnásobného vstupu, kde no, podľa mňa je možný kompromis a v otázkach príbuzných vidí, vnímam jeden aspekt, ktorý Napríklad eh, v základných právach EU je úplne jasne definovaný a v rámci základných práv sú definovaní príbuzní a samozrejme nepatrí tam starí rodičia a vnúci a vnúčky. A preto je kompromis možný a ja som celkom jednoznačne proti zastaveniu rokovaní z nášho pohľadu. A ja myslím, že v prípade humanitárnych víz je nevyhnutné to, čo spravodajca sám od rady žiada, a totiž jasný signál pre humanitárne vízum. A ja myslím, že to sa dá ľahko dohodnúť e, tým, že tak Rada, Komisia ako aj parlamenta sa zaviaží, že pri ďalšej e, hodnej práci, totiž pri presídľovaniu, e, dohodnú humanitárne vízum, tak ako sme to formulovali v kompromise. A preto vyzývam nás všetkých, túto novelizáciu vízového kódexu sme nepoužili na to, aby sme uškodili tým, pre ktorých je to presne urobené. Pretože to sú eh, pre Európu dôležití obchodníci, turisti z tretích krajín a ľudia, ktorí nám všetkým robia radosť, umelci. A myslím, že nie je odôvodnené definovať odmietnutie z našej strany len preto, že rada ste takticky sa správa nie veľmi šikovne, ale myslím, že sa nám to podarí vyriešiť správodajca v mnohých fázach týchto rokovaní preukazuje veľkú šikovnosť a preto som si istý, že sa, na, že sa mu to podarí aj ďalej. Ak sa teraz však uh, nestiahneme no do situácie, že budeme všetko odmietať. Ďakujem pekne. A na záver Cecilia Wikström ešte. Ďakujem pekne. Ja to poviem veľmi stručne, pretože ešte nevy tenevý sa, Žera Depre tu dnes nie je. Len chcela by som povedala, že plne podporuje spravodajcu a dúfa a dosiahnutie dobrého výsledku a tiež že mi dovolte eh, vyslať rovnaký signál správe Guillaume o zozname bezpečných krajín, kde Rade pre tiež podporuje spravodajcu. Ďakujem pekne, Cecília. A, a, menili sme a poradie, nebude tu predsedníctvo a komisia, ale my ich oboznámime s vystúpeniami. Takže ďakujem pekne, Juan Fernando, za to, že sme sa touto tému zaoberali teraz. chceme ešte zobrať ďalším teologom, Pani Guillaume, neviem, či to nám to podarí za dve minúty. Asi nie. Hrám hladinu spravodajkyňu. I'm just, do, this is... je disais, Monsieur le Président, est-ce que vous m'entendez la traduction je disais... monsieur... Ja som po, práve hovorila, pán predseda, keď chcete, môžeme hlasovať, keď chcete, môžem hovoriť, ako chcete vy. Just have, uh, just one... Takže máme iba jednu minútu pred hlasovaním, takže hlasovať, takže kolegyne, kolegové, ak neviete, čo tak uh, my sme rozmýšľali, či pred hlasovaním ešte vybavíme jeden bod, pretože do medzery medzi pred hlasovaním sme ešte pridali jeden bod. Dobre. Takže bod pani Gion preberieme neskôr. colleagues, as soon as everyone has taken their Kolegyne, kolegovia, keď zaujmete svoje miesto, tak začneme a pristúpime k hlasovaniu. Dve rýchle hlasovania a schválenie kalendára. Keď budete pripravení, Yeah, let's go. Is everyone ready? Ešte všetci pripravení? Áno, Tomáš, viem, že ty si pripravený. Takže, kolegyne, kolegovia, ak súhlasíte, tak môžeme otvoriť hlasovanie. Elektronické hlasovanie bod 12. Automatická výmena údajov o údajoch DNA v Dánsku. Hm, takže počkáme. Colleagues, could you just pause for kolegovia, môžete prerušiť koordinátor EPP alebo koordinátorka za EPP. Chcela sa dobre hlasovanie otvorené. Has everyone voted? Hlasovali všetci. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. I don't know who that was. I don't know whose report that was. It was very popular. Oh, it was another one. Oh. Teraz eh, automatická výmena údajov o daktyloskopických údajoch v Dánsku. Prejdeme k hlasovaniu. Hlasujte, prosím. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. tým sme ukončili hlasovanie. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. A teraz prejdeme k bodu 14. Podpora a, eh, kalendára Líbe na rok 2017. Koordinátori to schválili. A dostali ste to k dispozícii. Je to schválené? Áno, je to schválené. Ďakujem pekne. A hlasovanie je ukončené. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. So colleagues, we're now moving to point 15. Takže prejdeme k bodu 15. Kolegyne, kolegovia, ak už neostávate na tento bod, tak prosím, opustite miestnosť v tichosti. Unfortunately for point, for point 15 we... Bohužiaľ na bod 15. Tu ešte nie je spravodajkňa Ana Gomeš, Asi už je na ceste. Takže pani Guillaume nadišiel váš čas. Silvii, čo myslíte? Kolegyne, kolegovia, prejdeme k bodu 3. A to je správa z trialógu pani Kijom. Sim, odchádzate potichu, takže kolegyne, kolegovia, prejdeme na bod 3. Vytvorenie zoznamu EÚ bezpečných tretich krajín na udelenie medzinárodnej ochrany. Je to prezentácia z rokovaní trialógu. Prvý trialóg sa uskutočnil 30. septembra. A pani Guillaume nás bude informovať. Ešte jednom to teda, tak, že Silvi, nech sa páči, máte slovo. Merci beaucoup. Ďakujem, pán predseda. E, vy ste už vraveli, že sme mali prvý trialog 13. septembra, ďalšie naplánovaný na 19. oktobra a e, v Libe chceme prijať e, A teda prijali sme stanovisko v Libe 7. E, júla 2016. Myslím že, si, že je to kvalitný text, ktorý posilňuje harmonizáciu celého návrhu. Zlepšuje sa tá metodológia ohľadom hodnotenia tretich dotknutých krajín a e, je tam revízny mechanizmus, ktorý je pružnejší ako ten predtým. No a takisto sme potvrdili procedurálny rámec ohľadom základných práv, ktorý je posilnený. Keď sme začali tieto diskusie s radou, bolo to naplánované, e, nemusím vám oznamovať ten všeobecný kontext, Tie diskusie neboli moc ľahké z rôznych dôvodov, pretože ten zoznam krajín, na, e, tam, tam chýbala uh, hodnotenie okolností. Um, často sme ne, sa nevedeli dohodnúť, čo to je bezpečná tretia krajina a uh, uh, takisto sme pocenili svoju schopnosť riešenia migračnej krízy. Uh, už je mnoho legislatívnych spisov, ktoré sú na stole. Komisia predložila návrh ohľadom mm, azylu a chcem upresniť, že my uh, zhodnocujeme predchádzajúce AKI, ktorý je z roku 2013 a tým pádom stojíme pred veľkými výzvami ohľadom obsahu aj pracovnej metódy. Takže musíme zdôrazniť tento fakt. My máme uh, pred sebou veľkú veľkú, veľký objem koordinačnej práce, ktorú treba odviesť ohľadom týchto um, texty. A sú tu transverzálne témy. Uh, ten európsky zoznam bezpečných krajín uh, je dôležitý, pretože uh, sa nachádza vo všetkých textoch, ktoré navrhla komisia a o ktorých sa rokuje. Ja som o tom diskutovala aj s kolegyňou Laurou Ferrara, keď hovoríme o, téme nariadenia procedúr, pretože sú tu bezpečné krajiny a toto celé má byť začlenené do nariadenia, Eh, o procedúre, ktoré bude eh, prijaté. Čiže naozaj sa treba ubezpečiť, aby sme rešpektovali tie pozície, ktoré sme prijali. No a potom, čo sa týka um, obsahov prvého trialógu na ďalších etap, pochopila som to z diskusí s kolegou, že je tu riziko, že sa nedohodneme s radou uh, na niektorých veciach, napríklad otázka harmonizácie, pretože my sme zrušili e, národné zoznamy e, bezpečných tretich krajín, aby sme uprednostili ten európsky zoznam tretich bezpečných krajín. a uh, chcú, aby boli udržanie, chce, aby boli zachované aj tie národné zoznamy, či zoznamy štátov, aj európsky zoznam. A to naozaj je ťažké potom zharmonizovať. Dokonca to by mohlo uh, úplne zakotviť tieto divergencie. Potom otázka základných práv. Ako som práve povedala, my sme posilnili tie práva, najmä cez ten e, odkladajúci efekt odvolania a potom ďalšie špecifické skupiny, menšiny a e, maloletí bez prievodu. A naozaj tam je tam je naozaj ťažké pracovať s európskym zoznamom, s inými e, implikáciami, najmä s tými požiadavkami. No a potom e, tretí zádrhel, e, to sú metodologické otázky, pretože sme chceli dať špecifickú úlohu ako rôznym organizáciám, ako napríklad UNHCR alebo iným mimovládnym organizáciami, čiže v procese um, vytvárania um, zoznamu a takisto aj expertízu, ktorá by nám pomohla. No a potom, čo sa týka tohto tretieho zádrhelu, je možné obísť to, pretože zdá sa, že rada chce um, časť diskusí odložiť, uh, keď hovoríme o európskom zozname, do uh, rámca um, nariadenia o azylovej procedúre No a potom je tu aj želanie e, z rozhodnej komisie, aby sa tento spis rýchlo prijal. A tento dokument prijal. Ja som diskutovala s tieňovými spravodajcami, e, Gerard preto aj dokázal. Nikto nechce, aby e, sme sa do tohto zamotali. Ehm, kým nie je vyriešené to nariadenie o európskom zozname tretich bezpečných krajín. A v tejto stratégii nie je uspokojivé to, že harmonizácia e, základných práv nemá pridanú hodnotu zo strany Európskeho parlamentu. Čiže e, keď tu máme tieto aspekty, tak podľa mňa tento nariadenie sa úplne stvrkne a to nechce nikto, ani parlament. Takže Ehm, samozrejme, treba pokračovať v tej diskusii, bude komplikovaná, ale je to tak. Ale nemali by sme ustupovať z našich pozícií. Ďakujem. Much, very... Ďakujem pekne, Silvi, to bolo veľmi komplexné. Je to jasná správa, neviem, či niekto z kolegov sa chce ešte vyjadriť. Ak nie, tak ďakujeme pekne, Silvi. za túto dôležitú správu. Pani Gomez tu stále nie, takže ďakujeme za flexibilitu. Pani Gomez tu stále nie je, takže nemôžeme ešte baviť bod 15, tak eh, uvidíme, či môžeme prejsť na bod 5. No, to je výročná správa ochrany finančných záujmov, boj proti e, podvodom, pani Činiči. Či sa vyjadrili, vidím, že to je Tomáš a ďalší kolegovia. Súhlasíte, kolegovia, neustále meníme program, chcem len zaistiť, že s tým súhlasíte, pani Holmajer, nech sa páči. Ja mám jednu jedinú otázku, keďže kolegyňa Činiči zajtra nemôže prísť možno by sme otázky terorizmu mohli vybaviť ešte dnes. K tu nebudú my kolegovia, bude to len stručná správa a kolegyňa Činiči, ktorá tu dnes je, by sa toho mohla zúčastniť, ak by to nejak išlo. To je vynikajúci nápad. Ak každý vo výbore súhlasí, áno, ďakujem pekne pani Holmeier, to je vynikajúci nápad. Ďakujem pekne za túto flexibilitu. Je to skutočne výborné. Takže prejdeme najskôr o tú správu a potom bod o terorizme. Súhlasíte? No, dobre, výborne. Eh, ďakujem Klod a ďakujem aj Monike. Aspoň takto môžeme spolu hovoriť o eh, spoločnej práci ohľadom terorizmu. Čo sa týka stanoviska o, finančných záujmoch únie. Ja som spravodajkňa. My teraz diskutujeme o tejto téme, čiže ochrana finančných záujmov únie, ale robíme to bez um, tej výročnej správy. Čakáme to ju na konci roku a nevieme ešte, kedy to bude zverejnené. Um, čo sa týka údajov pre správu, potrebujeme taký všeobecný rámec, a e, je dôležité špecificky sa zamyslieť nad vecami. Mali by sme e, sa um, mali by sme zohľadniť aj existujúce legislatívne texty a opatrenia, ktoré boli prijaté na európskej a národnej úrovni. Žiaľ, podvody sú rozšírené vo všetkých členských štátoch a odhady hovoria, že strata je tisíc miliard eur e, ročne a má to ekonomicko-sociálne dopady, ktoré sa nedajú ani predstaviť. My sme e, videli, že legislatívne texty a odporúčania v minulých, v minulých rokoch sa e, znásobovali, odporúčania proti podvodom a tak ďalej. A to svedčí o tom, že je potrebné viesť e, činnosti nielen na úrovni jednotlivých krajín, ale aj Európy. A toto nepriamo potvrdzuje, že tento fenomén je prítomný a je dôležité zač- zakročiť, aby sme ochraňovali občanov najmä preto, aby sme eh, im ukázali, že eh, vieme napraviť eh, používanie verejných fondov aj na európskej úrovni. A vieme, že prechod k podvodom k korupcii je veľmi krátky, že to je veľmi jednoduché a často korupcia financuje aj aktivity organizovanej zločinnosti a aj terorizmu. Ehm, toto vlastne podčerkuje, čo treba ešte urobiť. Je to komplexný, všeobecný jav a musíme proti nemu konať. Čiže nie je e, žiadna pochybnosť, že my musíme nastojiť na tom, aby sme mali nástroje e, na boj proti tomuto a už boli aj určené. Hovorím hlavne o Európskej prokuratúre, o smernice PIF, tie majú potenciálnosť, aby mohli bojovať proti tomuto javu. A aj minulý týždeň na plenárke sme všetci potvrdili, že tento, táto téma je dôležitá a potrebujeme, aby sme čo najskôr za, uzavreli rokovania o týchto dvoch nástrojoch. No a na záver by som povedala, ehm, že mne sa v text, do textu nepodarilo z technických dôvodov začleniť kvôli tomu, že ten text je uh, veľmi krátky. Uh, úloha, ktorú majú informátori v boji proti podvodom a v ochrane záujmov EÚ. Toto je téma, o ktorej práve diskutujeme aj na komisie E, teda na, vo výbore kontroly pre e, rozpočet. A je dôležité, aby komisia prišla so smernicou um, a to už náš parlament viackrát žiadal, pretože práve informátori môžu prispieť k boju proti podvodom a k ochrane záujmom EÚ a sú dôležití. Čiže na záver by som povedala, že ohľadom tohto aspektu ja sama predložím pozmeňovacie návrhy a začlením ich do mojej správy. Ďakujem. Much, uh, Ďakujem pekne, Katarína. A tieňový správca za EPP je Tomáš, nech sa páči. Ďakujem pekne Kataríne za jej úvodné slova. Som rád, že na tejto správe s ňou môžem spolupracovať, pretože si ju veľmi vážim za to, čo už dokázala pri boji proti podvodom a bojom proti rôznym mafiám urobiť. Ja osobne vnímam tému ochrany finančných záujmov Európskej únie ako kľúčovú tému a myslím, že aj napriek odporu členských štátov, ktoré nevždy sa snažia túto tému dostať medzi svoje priority, sa tomuto výboru za ostatné dva roky podarilo v tejto oblasti dosiahnuť veľa úspechov čo správa konštatuje, alebo čo bude skonštatovať, je, že Európska únia v minulom roku v tejto oblasti nedosiahla žiadne veľké pokroky, a to hlavne z dôvodu neexistencie zodpovedajúceho rámca na boj proti podvodom, korupcii, praniu špinavých peňazí alebo podobným aktivitám. Súčasné nástroje sú neefektívne a nedokážu vôbec zaručiť ochranu európskych záujmov. No, hlavne tretia smernica PIF, alebo pri tej smernici PIF, ktorú rada stále, alebo teda členské štáty blokujú, to by umožnilo nielen zlepšiť boj proti finančným podvodom, ale zintenzívniť aj spoluprácu medzi mnohými členskými štátmi. Smernica PIF by mala byť napríklad pilierom, na ktorom postavíme komplexnú ochranu európskych záujmov Európskej únie. Za prvé napríklad v boji proti podvodom z DPH. Každý týždeň sú plné noviny toho, ako niekde boli zatknutí. Upořádané razie proti podvodníku. A boli vykonané razie proti podvodníkom v členských štátoch. A DPH by práve do pôsobnosti smernice PIF malo byť zahrnuté. Podvody z DPH sú veľmi často spojené práve s ďalšími kriminálnymi aktivitami. V záujme EÚ a všetkých členských štátov je dôsledne ich e, riešiť. No a ďalšia vec, o ktorej by sme mali hovoriť a klázanie dôraz PIF, musí byť, e, smernica PIF musí byť schválená a implementovaná čo najskôr. Mnohé členské štáty majú skutočne obrovské deficity svojich rozpočtov a nikto momentálne nedokáže spočítať, koľko peňazí im práve utečie kvôli tomu, že spoločne nebojujeme proti rôznym podvodom a nekalým praktikám. A ja myslím, že smernica PIF môže byť práve ten vhodný nástroj na úpravu boja proti týmto praktikám. Ďakujem pekne. Thank you very much, Thomas. Uh, ďakujem, Tomáš. Myslím, že pán Fernando sa chce ujať slova. Uh, ďakujem. Uh, ja chcem znova podporiť to, čo som povedal. Niektoré dokumenty a procedúry sú zablokované na rade a týka sa to aj PIF, čiže boj za ochranu záujmov, finančných záujmov EÚ a prešlapujeme na mieste Eh, oni nechápu našu úlohu, že my sme eh, spolutvorcovia legislatívy. Eh, my vytvárame aj trestné právo. Čiže my sme zákonodarcovia aj čo sa týka trestného práva. A toto je vlastne aj prípad podvodov na DPH. Po rozsudku Európskeho súdneho dvora tam už e, nie je žiadne, e, žiadne pochybnosti. HDP je jedným zo zdrojov financovania EÚ. Samozrejme, je to dôležité pre e, daňové záležitosti, ale je to dôležité aj pre vytváranie rozpočtu EÚ, pretože my sa delíme o DPH, pre, no, je to dôležité pre financovanie politik EÚ. A preto by sme mali byť chránení pred obrovskými podvodmi na DPH. To ide do miliard eur. To sú miliardové straty a každý rok. A mm, ja chcem povedať len toto. Rada vôbec neukazuje, nedokazuje to, že by chcela uzavrieť kompromisy s Európskym parlamentom, keď hovoríme o, o legislatívnych aktoch, ktoré um, by mali implementovať e, opatrenie v oblasti spravodlivosti a bezpečnosti. Nie len smerni- tu nie je len o smernicu PIF, ale aj o vízový zákonník a iné témy, a iné teda legislatívne akty. Tam nedochádza k vytváraniu zákonov, pretože e, rada je vlastne to chýbajúce ohnívko v celom fungovaní EÚ. Ďakujem. Ďakujem, Fernando. Chcem poďakovať e, Kateríne. E, toto je veľmi dôležité stanovisko a chcem poďakovať aj Tomášovi za komentáre. 25. oktobra to je dátum, do ktorého sa majú predkladať pozmeňovacie návrhy. Tak ak mi kolegovia dovolia, tak e, nebudeme sa zaoberať 20, e, e, bodom, budeme sa zaoberať e, bodom 20, 27, dialog o bojovaní, o boji proti terorizmu. Teda budeme sa zaoberať týmto bodom teraz, boj proti terorizmu a nahradenie rámcové rozhodnutia 2002. Teraz dávam slovo pani spravodajkyni Holmajer, aby nás informovala. Ďakujem za flexibilitu. Rozhovory s radou a s komisiou prebiehajú harmonickým a tichým spôsobom. rada zo pár pozícií parlamentu prijala. Pokiaľ ide o otázky, eh, keď ide o to zachovať <coughs> eh, svoje právo na slobodné vyjadrenie názorov, v mnohých bodoch sme našli zblíženie pri nábore, školeniach, že totiž sme sa snažili nájsť e, rozumný e, pohľad. U obetí sme dosiahli určitý pokrok, že v oblasti koordinácie pre príklad atentátov sa, e, robíme prípravu potenciálnym obetiam pomôcť. Rada pripustila, že téma to, čo spôsobilo problémy, teda ošetrovanie chorých, že nebolo samozrejme, že v tej krajine boli e, automaticky ošetrované to treba ale vyjasniť, aby niekto mal akutné eh, i eh, neskoršie zákroky. psychologická, psycholo, eh, psychiatrická opatera, takisto vo vlastnej krajine a obete teroru jednoducho zabezpečiť. Rada je pripravená v právnych otázkach, ako aj v, pokiaľ ide o trestný postup, takisto aj pokiaľ ide o, o náhradu škôd. Takisto informovanie kontakty medzi e, jednotlivými nemocnicami. Nikto vlastne nevedel, kto kde leží. Bola to zúfalstvo, lebo tu nebola vlastne koordinácia. Jednoducho v tomto sa posúvame. To, čo nám e, odmietala rada, vlas financovanie jedného advokáta pre každú obeď. to rada jednoducho zamietla, to sa nedá robiť Len dve, tri členské krajiny majú takúto možnosť, zvyšok nie. Tie dve, tri krajiny sú za a zvyšok je proti a samozrejme nám to veľmi nepomôže. A tu mám teda obavy, že rada bude veľmi rezervovaná, ale ďalšie rozhovory sa týkajú ďalších kritických bodov a tu sa celkom jasne ukazuje posun u členských u rady. Dúfam, že dospejeme k solidnému kompromisu kde naše pozície môžeme nájsť a takisto rada sa môže tým identifikovať. Ďakujem komisii, pretože vždy intenzívne e, boli prítomní a boli pripravení poskytovať kompromisy. Komisii v tomto zmysle chcem poďakovať za tú sprostredkovateľskú úlohu. Uh, Ďakujem, Monike. A Spravodajkou za SND je pani Katerina Kiniči. Ďakujem, Klod. Ďakujem Monike za to, že veľmi dobre opísala prácu, ktorú sme odviedli až do, do včera v rámci trialógu. Musím povedať, že tá atmosféra, ktorá tam panuje, je taká, že všetci sú otvorení diskusii a boli urobené také kroky vpred ktoré boli v súlade toho, čo sme my tu v Líbe navrhovali. A bolo to predložené v rámci trialogu. Čiže myslím si, že môžeme dospieť ku kompromisu, keď definujeme všetky aspekty, na ktorých pracujeme. A myslím si, že to je uspokojivé. Samozrejme, je tu veľmi náročná, komplexná téma podpory pre obete. Samozrejme, tá myšlienka koordinačných centier je um, pozitívna a tá podpora, ktoré majú poskytovať pre obete, ale ja som povedala aj včera na stretnutí, musíme sa snažiť získať ešte viac. A to z toho dôvodu, že obete teroristických činov um, nie sú vinné um, z tohto zločinu, lebo vlastne tá um, teroristická akcia je zamierená proti štátu a nie proti občanom. A oni žiaľ na svojej koži zaplatia za uh, akciu, ktorá je namierená proti štátu. Čiže štát má povinnosť podporiť ich vo všetkých aspektoch. A my to hovoríme aj komplexnejšie, len potom je tu tá téma podpora právnej, téma právnej podpory. Prečo? Lebo sú tu isté náklady. A ja som žiadala Moniku, aby nastojila na tom, aby sme našli e, riešenie, ktoré vyrieši, ktoré by prinieslo odpoveď aj e, tejto téme. A čo sa týka iných vecí, tak e, tam sú ešte ďalšie problematiky, ale myslím si, že tá práca, ktorú sme odvedli v trialógu, e, je práca, ktorá môže viesť k dobrým kompromisným riešeniam. E, chcem poďakovať komisii, ktorá zase poskytla zásadný príspevok na to, aby sme mohli dosiahnuť nejakú rovnováhu a čakáme, kedy bude zredigovaná táto smernica, pretože je veľmi dôležitá. Myslím si, že je potrebné definovať v čo najkračom čase, ako by táto smernica mala vyzerať. Ďakujem. Um. Ďakujem. Pani Jiménez. Pani Jiménez Besereo. <coughs> <coughs> Eh, Ďakujem. Predovšetkým by som chcela poďakovať pani spravodajkyni Moniky Holmajerovej za to, že odviedla takúto dôležitú prácu mm, práve v tomto momente, keď treba podporiť toto rámcové rozhodnutie ktoré hovorí o tom, ako treba bojovať proti terorizmu. Vieme, že to staré rozhodnutie je už zastaralé. Treba um, pracovať proti náboru na internete, proti mm, cestám a presunom teroristom. Čiže mm, vždy sa hovorí, že terorizmus má veľmi silnú politickú zložku a niekedy tá zložka je ideologická. Ja chcem e, preto e, vyjadriť nádeje, že budeme mať spoločné stanovisko k tejto smernice. A chcem poďakovať Monike aj pani Katarine Kiniči za to, že obhajujú obete, pretože sú obeťami štátu, ale sú obeťami teroristického činu a vlastne obete celého, celej spoločnosti pretože každý sa môže sotožniť s tým, čo sa stalo. Mohlo sa to stať aj jemu. Čiže potrebujeme koordinačné centrum a mali by sme o to zažiadať v rozpočte pre Líbe, pretože potrebujeme na to zdroje. A potom ešte jedna vec e, ma znepokojuje a rada by som to povedala tu verejne. Ja som to pochopila tak, že alebo sa mi zdalo, že do článkov e, nie je vôľa zaradiť definíciu obete terorizmu. A to ma naozaj prekvapuje. To som povedala, pretože keď sme hovorili o obetiach zločinov, e, komisia hovorila, že ide o akýkoľvek zločin. Môže to byť aj ukradnutie kabelky na ceste. E, viete, to je ako keby sme um, písali smernicu o um, obchode s ľuďmi a nehovorili o tom, kto je obeď. Viete, to by malo byť v samotných článkoch, nie v úvodných ustanoveniach. Takže uh, toto podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme prijali takúto e, takú, takéto opatrenie. Potom právna pomoc. Mm, Monika to už povedala. Uh, ja napríklad poznám matku, ktorého, ktorej syn zomrel v parížských atentátoch a ona si musí pohľadať advokáta. ona nepozná zákony inej krajiny. My, žiaľ, máme španielskú skúsenosti s terorizmom, čiže prvá vec, ktorú musela urobiť, bolo pohľadať si advokáta. A to bolo komplikované, čiže musíme e, za toto bojovať. Ďakujem. Páni Makovej, chceli ste prehovoriť k tomuto bodu? Ďakujem. E, ja e, chcem hovoriť k tomuto ako tieňová spravodajkyňa EKR. Chcem zablahoželať Monike za to, že pracovala na tejto téme. A som rada, že trialog dobre napreduje a takisto je múdrym smerom. Ja by som chcela hovoriť o tomto koordinačnom centre. Podľa mňa sú dôležité, pretože ak dôjde k teroristickému útoku, tak všetci budú vedieť, že ide tu o jedno centrum, o jedno miesto, ktoré koordinuje všetko. Ehm, tam spada vlastne aj pomoc obetiam, ehm, ktoré povedzme budú potrebovať lekárska, a psychologické ehm, lekárskú a psychologickú e, pardon, starostlivosť, čiže e, všetko bude koordinované na jednom mieste v jednom členskom štáte. A čo sa týka právnej pomoci, o tom sme viedli diskusiu. Máme smernicu o právnej pomoci. A v každej krajine máme systém právnej pomoci. Čiže neviem, či toto máme dávať do textu, veď máme e, systémy e, právnej pomoci e, v našich krajinách tí, ktorí majú konanie. Ale myslím si, že v každom štáte, kde príde k teroristickému útoku, tento členský štát bude chcieť kompenzovať eh, obeťa. Neviem si predstaviť nejaké dlhé konania, eh, kde štát povie nie, pretože koho tam zažalujete? Zažalujete štát. Takže ja som chcela vyjadriť svoj názor k tomuto bodu a potom povedať, že by sme už mali uzavrieť e, tento text čo najskôr. A nemali by sme sa pozerať a, na radu ako na orgán, ktorý je proti nám, ale mali by sme spojiť naše sily, pretože máme rovnaké e, záujmy ohradiť, ochraniť záujem našich občanov. Ďakujem za tieto komentáre. Ďalší trialog sa koná 20. oktobra a dávam slovo pani Holmajerovej. A prepačte, nevidel som ťa, Cornelia, nech sa páči, máš slovo. You're the shadow for the good. A vy ste tieňovo spravodajkňou za GUE. Prepačte, sedíte tak ľudne, takže som vás nevidel. Nech sa páči. Ehm, takže tu som. Pohovorím o niektorých bodoch. Problematika obetí je e, zložitá. Pridám sa k tieňovým za SAD sú to špeciálne obete, kde musíme povedať, že sme máme veľa protiteroristických opatrení, do ktorých investujeme a treba teda aj do tohoto investovať. A rozpráva o, o, o, o mm, advokátoch je e, zložitá, pretože vždy je tomu tak, že určité obete terorizmu si nájdu spoločného, e, rovnakého, advokáta z tej istej kancelárie. To je v poriadku, ale ďalšia vec je tá, že nesmieme nikdy e, e, odňať právo e, človeku, aby si aj tak zobral advokáta. Členské krajiny si tu čo si pridávajú, čo neexistuje a argumentujú viac, než je potrebné. Keď niekto chce advokáta, nech si ho zoberie. Mnohí si to upravujú inak, to je tiež v poriadku. Tu zasahovať do práva, a čo je dôležité pre tieto obete. Ďalší bod potom máme tu je tu problém o čo vlastne je trestný, trestný čin. Tomu sa asi eh, jednoducho nevyhneme, nevyjasníme to. Na inom mieste som k tomu povedal už mnohé. Otázka propagandy a terorizmu, čo propaganda je, čo nie je, no už tak to je veľmi zložité. Je tu šedá zóna, proste e, viackrát som to hovorila, to boli tie problémy a teraz pozitívne slova, formulácie sú veľmi rozumné, príslušným komunitám sa to môže zaslať, že sa našlo riešenie, s ktorým sa dá žiť. Na záver snad len dodám, že ďakujem spravodajkyni, ktorá s nami diskutuje. Nevyhýba sa ničomu. Dúfam, že zaj- i naďalej môžeme takto dobre spolupracovať. Ďakujem. Okay, thanks, Cornelia. And, uh, Monica, to conclude, please. Ďakujem a teraz dávam slovo Monike. Pán predseda, chcem sa poďakovať tieňovým, pretože na každom zasadnutí sú vždy prítomní. E, intenzívne diskutujeme a tým pádom naše pozície e, môžeme lepšie e, zakotviť. Tri poznámky. Prvá je otázka obetí. Rada je pripravená, a to je podľa mňa veľmi pozitívne, akceptovať tú najširšie poňatú definíciu obetí. To znamená, obeť sa definuje podľa toho, aké právne e, nároky vznáša. Takže ten najširší pojem i rodina, rada ten, ten, ten pojem nechce okresať a je tu na našej strane. A rada nechce zavádzať hierarchiu obeti, že obeť terorizmu má väčšiu hodnotu než e, obeť znásilnenia. To e, je otázka veľmi zložitá pre radu pri našej formulácii sa zamýšľali. Sú to obete preto, preto e, e, atentát, pretože atentát sa vlastne, vlastne smeruje voči štátu. Právo na e, e, advo, advokáta je už akceptovaný, každý má právo na advokáta. Otázka znie, že chcú členské krajiny a, E, právnu pomoc, ktorú majú v členských krajinách. A tu chcú tu zaviesť e, e, hranicu príjmu. Členské krajiny pripúšťajú, že normálna právna pomoc, teda normálna úhrada zo strany štátu za teda disponibilného advokáta je akceptovaná v rozpore s, tými, no, s tou normálnou smernicou. Je tu i požiadavka e, náhrad e, škôd a táto je právne uznané v texte. Takisto medi- e, lekárska starostlivosť bezplatné v najširšom možnom pojme tej definície je zapracované Eh, ide o tú, o tú hranicu príjmu, kedy, kedy štát platí eh, advokáta. Každý má právo na advokáta, to nikto nespochybňuje. A u tej propagandy je to tak, tak, že momentálne tiež máme veľmi prísnu definíciu do tej miery, že práve v tých vysvetleniach sa definuje, že slovo dá prejavu, dokonca s príkladmi, v žiadnom prípade sa e, nerieši, aj keď je provokatívna, kontraproduktívna. Je to v tých e, úvodných ustanovaniach jednoducho, že toto smernica nepokrýva tie činy, ktoré majú e, byť zacielané na prípravu teroristických útokov a toto sa musí dokázať. V úvodných ustanoveniach sa to veľmi presne e, rozpracováva rada s komisiou e, vyjadrila pravdepodobne rovnaké pochybnosti ako my, pretože tie formulácie sú trošku všeobecné. Rada v tej otázke e, je s nami na rovnakej lodi. Až do takej miery, že je tam osobitná pasáž o poskytovaní služieb. Tí nie sú zodpovední za, to je, súvisí to s smernicou EOE e-commerce, pokiaľ ide o text, ktorý sme včera e, spoločne schválili. Myslím si, že tým pádom sa dostali e, jasné kroky vpred e, v vyjasnení vecných otázok. Chcem poďakovať všetkým, že tieňoví spravodajci sú vždy celkom presní. Uh, Ďakujem, Monike. A tento bod môžeme uzavrieť. Ďakujem za flexibilitu. Teraz môžeme ísť eh, k bodom 6 až 10. To sú odporúčania o dohodách ohľadom prerušenia vizovej povinnosti v prípade krátkych pobytov. A dám slovo pani Marie Gabriel, spravodajkyni aby nám toto vysvetlila. Mm, Šalamúnske ostrovy, Mikronézia, Kiribati, to sú vlastne štáty, s ktorými máme dohody. To sú určite krásne miesta. A e, ide tu o m, mm, prerušenie vízovej povinnosti pre európskych príslušníkov v prípade krátkodobých pobytov ktorí uh, idú na tieto teritoria maximálne na 90 dní a e, ide tu o procedúru súhlasu zo strany Európskeho parlamentu. Takže pani e, Gabriel, máte slovo. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Drahí kolegovia, dnes vám chcem predložiť 5 správ, ktoré sa týkajú dohody o vízach e, s štátmi Maršalové ostrovy, Šalmovské ostrovy, Kiribati a Mikronézia. Tieto dohody vlastne boli presunuté z negatívneho do pozitívneho E, zoznamu nariadenia e, z roku 2009. Ja by som vám chcela len pripomenúť kontext. Komisia uzavrela bilaterálne rozhovory s, každým, s každou z týchto krajín a viedlo to k dohode e, prerušenia vízovej povinnosti. A my by sme sa mali vyjadriť e, e, k úplnému uzavretiu týchto dohôd a procedúra nedovoluje predložiť pozmeňovacie návrhy. Ide vlastne, či, navr- či príjmeme alebo odmietneme návrh správy, ktorá dáva súhlas parlamentu pre každú z týchto dohôd. Čiže najprv by som povedal, vás informovala o niektorých veciach, ktoré sa nachádzajú v správe. Poprvé, ekonomická pridaná správa dohôd. Toto je. Uh, Prvý z dôvodov, ktoré sa nachádza v dôvodovej správe, a to preto, lebo tieto, um, um, tieto dohody budú ekonomickou šancou či už treť, pre tretie krajiny, ale aj pre EÚ, pretože sa uľahčia cesty pre uh, jednak turistov, ale aj uh, podnikateľov. Pozastavenie vízovej spoločnosti uh, podporí aj paralelný ekonomický proces. Uh, rozvoj turistického ruchu v niektorých e, týchto ostrovoch, napríklad Mikronézia a Kiribati, a potom ekonomické partnerstvo so 14 štátmi Pacifiku. E, potom e, dimenzia mobility v týchto dohodách je dôležitá, lebo sa tým podporujú vzájomné benefity. No a potom po druhé, čo je dôležité, je symbolická politická hodnota týchto dohôd. Je jasné, že tieto um, dohody sú krokom vpred, konkrétnym krokom, a je to vlastne úspech pri prehlbovaní vzťahu medzi EÚ a pa- e, krajinami Pacifiku. Je to aj ďalší prostriedok na to, aby sa mohol zintenzívniť politický dialog v oblasti ľudských práv, klimatických zmien a ochrany životného prostredia a ešte viac sa tým rozvíjajú ekonomické vzťahy kontexte týchto dohod budeme mať ďalšiu možnosť, aby sme pokračovali v, dialog, v politickom dialogu s krajinami AKP v oblastiach, ktoré sú dôležité pre EÚ, napríklad rovnosť medzi mužmi a ženami. A okrem toho nezabúdajme, že e, zrušenie vízovej spoločnosti, e, vízovej povinnosti je výhodné pre e, turistov, ale aj pre tých, ktorí chcú navštíviť svoju rodinu. Čiže tieto dohody umožňujú zlepšenie priameho vzťahu jednotlivým krajinám a takisto tieto v rámci dohod z Kotonu. Po tretie, nie sú tu žiadne e, bezpečnostná migračná rizika pre EÚ. E, v týchto krajinách zamietnutie víz pre krátkodobé pobyty sú nízke, či ten počet je nízky. A e, niektoré e, E, teda počet tých, ktorí sú v neregulovanej situácii, veľmi neregulovanej situácii na EÚ je nulový a e, táto krajina sa zúčastňuje na dohodách Kotonu a musia aplikovať článok 13 o hľadom readmisie migrantov, ktorí nemajú povolaný pobyt. A e, potom rešpektovanie kritérium a i po vstúpení do platnosti týchto dohod musia rešpektovať kritéria, um, najmä ľudské práva, reciprocita a to je um, nevyhnutné um, pre zaobchádzanie mm, s občanmi EÚ, pre prístup k občanom EÚ. No a na záver by som chcela zdôrazniť úlohu parlamentu v, uzavrení týchto dohod. Myslím si, že um, uzavrenie dôvod o zrušení vízovej povinnosti ešte pred uh, zhodn- eh, prijatím parlamentu, toto nie je vhodný postup uh, a komisia ma pozná, ja naďalej budem žiadať komisiu, aby zistila, ako toto vyriešiť, aby sme mali inú prax. No a potom na záver chcem poďakovať e, tým kolegom a hlavne e, tieňovým spravodajcom, ktorí sa e, podielali na tejto správe a som za to, aby toto bolo, táto správa bola prijatá pozitívne. Ďakujem. Thank you very much, Mrs. Gabriel. Ďakujem, pani Gabriel. Eh, chcete sa ujať slova? A vy ste tieňový spravodajca. Predsedateľ, eh, predi vstíčku bych iskala Ďakujem, eh, pán predseda. Ja by som chcela poďakovať spravodajkyni pani Gabriel za odvedenú prácu, za túto prácu na tejto správe a mm, zo strany skupiny ALDE by som chcela zdôrazniť, že cestovanie bez víz, eh, keď teda budú spojené, eh, splnené podmienky, že toto eh, má prínos pre občanov EÚ, ale aj pre občanov tretich krajín, pretože toto podporuje dialog a vzájomné porozumenie. Najprv by som chcela hm, zdôrazniť, že Európsky parlament e, by mal mať postavenie e, rovného e, partnera vo vytváraní zákonov. Čiže chcem poprosiť komisiu, aby podávala viac informácií o stave rokovaní ohľadom dohôd a o oslobodení z vizovej povinnosti a aby toto aby nás nestávala len pred hotovú vec. Ďakujem. 18. oktobra, to je dátum, do ktorého môžete mm, podávať pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Pani Gabriel, teraz pôjdeme na bod 17. Len si to overím. Takže ak nikto ma neopravil, pôjdeme na bod 17. kolegovia. Ďalšia prezentácia. Trialóg. Pán Diaz de Mera. E, tretie krajiny víza, prekračovanie e, vonkajších hraníc, požiadavky e, pozastavovacieho mechanizmu 7. júla bolo osobitné zasadnutie v Štrasburgu, kde sa hlasovalo v Líbe a dostali, dali sme e, mandát k trialogu na dohodu v prvom čítaní. Chceme pokračovať v rýchlosti. 31. augusta bola a teraz dávam slovo Viazovi e, Demera, aby e, prezentoval aktuálny stav. Sí, muchas gracias, señor presidente. Efectivamente. Ďakujem pekne. Áno. Chcem vás všetkých informovať o stave, v ktorom sa ocitla moja správa k mechanizmu pozastavania nariadenia ktorom hovoríme. Chcem kolegom poďakovať za podporu, pretože je to politicky veľmi komplikovaná záležitosť a ďakujem aj sekretariátu aby ste si urobili predstavu, ako prebieha roko. Vyjednávanie správu som dostal 26. mája. Predložil som správu 20. E, e, júna. Hlasovali sme vo výbore Líbe 4. júla. Prvý triál bol 6. júla. Prvá schôdza s veľvyslancom, zástupcom Slovenska 27. augusta. od prvého trialogu až do prvého stretnutia s veľvyslancom prebiehlo 83 dní. Tieto dátumy nám ukazujú, že parlament, parlament pracuje veľmi intenzívne na tom, aby sme sa dohodli. Rada na nás výrazne tlačila, tak je taká realita. Tieto tlaky e, s všetkými prostriedkami vôbec nekorešpondujú s každodennou prácou, tak ako by to malo prebiehať podľa interinstitucionálnej dohody. E, musím zdôrazniť, a to je celkom isté, že tieto tlaky prebiehali v konkrétnych termínoch, napríklad minulý týždeň predovšetkým minulý týždeň. Množstvo ľudí si samozrejme myslí, že táto správa je blokovaná parlamentom. V tomto okamžiku parlament môže potvrdiť, že predložil tri kompromisné návrhy, ktoré sú rôzne a strašia sa na ries- nájsť riešenie. Prvý návrh pripomínam, spočíva v tom, že sme ponúkli možnosť aktivovať mechanizmus prostredníctvom notifikácií jednoduchou väčšinou členských krajín a využiť delegované akty. S tým sme všetci súhlasili. A druhý návrh bol predložiť na stôl možnosť vyvinúť mechanizmus a využívať delegované akty prostredníctvom eh, naliehavého eh, riadenia konania. A potom je tu e, konanie prostredníctvom troch fáz. Po prvé zvýši tlak na dotknutý tretí štát, a to znamená používať delegované i vykonávacie akty. Podobne, e, podobný je to potom tento mechanizmus vlastne mechanizmu reciprocity rada vôbec neustúpila zo svojej pozície a neustále vedome obhajujú nelegálny návrh a zmiešavajú bez právneho dôvodu delegované akty a vykonávacie akty. Toto netvrdím mimochodom iba ja. Potvrdili to i naše právne, naša právna služba a súdny dvor príslušnom rozhodnutí číslo 68. Nechcem to tu opakovať, ale my predsa nemôžeme meniť právny základ prostredníctvom dvoch odlišných právnych predpisov. Právny základ meniť nemožno. A preto sami my snažíme o konsenzus a predkladať e, návrhy, ktoré sú legálne. Okrem toho chcem doplniť, že v posledných hodinách som obdržal správy, ktorú, ktoré sú trochu nádejné, správy z rady. Pritom tu nechcem za prítomnosti komisie nič anticipovať. Zdá sa však, že náš posledný návrh bol členskými krajinami dobre prijatý a že by mohol poslúžiť ako na základ pre budúcu dohodu. Aby sme sa dohodli na e, definitívnom texte, tak sa rada zaviazala, že predloží nový dokument, nový návrh v piatok. Ak áno, ak tomu teda dôjde, tak budúci týždeň budem môcť, budeme môcť sa zísť, koľkokrát to bude potrebné na odborných rokovania. Ak to bude možné, tak sa dohodnúť. A potom trialog v stredu. Na záver chcem ešte dodať, že okrem otázky vykonávacích a delegovaných aktov sa nám tiež podarilo dohodnúť sa na nasledujúcich bodoch, pokiaľ ide o verejný poriadok, monitorovanie, ľudské práva, to sú informácie, ktoré som vám chcel všetkým e, odovzdať. Ďakujem vám všetkým za podporu a porozumenie. Ďakujem, pán predseda. Thank you. Um... Ďakujeme. Teraz <clears throat> rada a potom najprv, najprv poslanci, potom rada. Birgit Sipel a prvá sa, sa prihlasila. Ďakujem. Bohužiaľ sa zdá nevyhnutné zdôrazniť ešte raz, že je to novný, normálny práv, právny postup, že e, sa tu spolupracuje v dvoch komorách, teda medzi Európskym parlamentom a Európskou radou. Keďže tento Európsky parlament spolu s radou je zákonodarcom všetkým vízovým zložkám. Samozrejme, sme spoločne s radou spolu zákonodarcami k akémukoľvek mechanizmu prerušenia pozastavenia. My by sme boli smiešní, ak by sme sa vyhýbali. Rešpektujem e, nášho pána spravodajcu Diaza de Meru, ja len podčiarkujem, čo povedal, že to, čo sme videli za posledné týždne, je to, že my ako parlament a hlavne náš spravodajca robí všetko, čo je v jeho silách, aby zorganizoval kompromisy, ale jednoducho nie je tu posun e, zo strany rady. A ak sa pozriem na kompromisy, ktoré boli prezentované, myslím si, že my ako Európsky parlament sme zašli ďaleko a nevidím nejaký dôvod založený na skutočnostiach, prečo by toto nemohlo byť prijaté Európskou radou. To, čo máme teraz na stole, je skutočný dobrý kompromis s cieľom zabezpečiť, že kedykoľvek je to nevyhnutné, e, rada a komisia môžu zrýchliť dialog s krajinami, keď je tu problém, ale súčasne zabezpečia, že práva parlamentu budú zapracované, ak je nevyhnutné, úplne pozastaviť pre všetkých občanov tej či onej krajiny e, ten vízový režim. Do tohto rozmeru si myslím, že rada sa posunie a že budeme môcť tento, túto zložku uzavrieť na základe dobrého kompromisu, ktorý bol e, dosiahnutý v krátkom E, čase a môžeme teda pokračovať s tým e, vízovým postupom. Teraz e, predsedníctvo. Ďakujem. Chcel by som poďakovať za tie rokovania, ktoré prebehli Nechcem komentovať to, čo už dostal tento výbor právnym postupom. Skôr by som chcel súhlasiť e, so slovami pána Diasa de Meru, keď spomínal ten pozbudivý vývoj, ktorý vnímal v nedávnych dňoch Naozaj ja si myslím, že minulý týždeň bol začiatkom pozitívnejšej fázy v našich rokovaniach a naozaj si myslím, že ten návrh, ktorý sme dostali minulý týždeň, v konečnom dôsledku nám bude základom pre e, do, uzavretie tejto zložky a chcem uistiť tento výbor, že táto zložka bude prioritou, eh, hlavnou prioritou predsedníctva. A všetko, budeme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme čo najskôr dosiahli riešenie. Ďakujem. Thank you, Mr. Simonak. Um, and for the Commission, we've got Belinda Pike, please. Teraz uh, za komisiu. chcem poďakovať predsedníctvu i pánu Diazovi de Mera za angažovanosť. Tieto rokovania neboli ľahké u delegovaných implementovaných aktov včerajšie stretnutie členských krajín, kde diskutovali o revidovanom návrhu a ako povedalo predsedníctvo, možno vidieť, že je tu možná cesta vpred. ak by sa mali vynoriť nejaké nové skutočnosti, ktoré majú byť vyňaté z vízovej povinnosti, komisia aby očakávala dialog s touto krajinou, Vníma, aby sme vnímali, do aké miery výsledky boli dosiahnuté. Nepotrebujeme implement, e, vykonávací akt, aby sme mali tento dialog. To sme však ukázali na trialógu. To dobre parlament chápe. Dúfam tiež, že bude možné pre právne služby inštitúcií zhodnúť sa. Je zložité, keď je tu názor, že čo si čo jedna inštitúcia predložila je úplne nelegálne, keď ďalšia inštitúcia ten názor nemá. Paralelne s ďalšími rokovaniami k tým formálnejším trialogom. Aby sme mohli diskutovať tieto otázky aby sme mali vzájomné pochopenie. Ďakujem. Ďakujem. Chce ešte niekto vystúpiť? Tak sa možno... takže bude tu tá, táto komunikácia v piatok medzi spravodajcom a radou. Chcete niečo povedať na záver, pán Diaz Demera? Pán predseda, len toľko, že keďže musím sa jednoducho v prvom rade poďakovať e, zástupcovi komisie a dúfam, že ten dokument dostaneme v piatok. Tešíme sa teda na túto ďalšiu fázu ďalší vývoj. Ďakujem pán Diaz Demera, ďakujem kolegovia za vašu trpezlivosť. Podarilo sa nám e, vyriešiť viacero vecí. Bod 18. Chcem vám len avizovať, že o tretej bude vypočutie k šengenskej spolupráci, ktoré sa udeje tu. Ak sa sem môžete vrátiť, prosím, o 15 na šengenskú spoluprácu a príslušné vypočutie. Teraz sa nám podarilo skončiť skôr, kolegovia. E, končíme teda spred stihom, Uvidíme sa o tretej k Schengenu.